rozvoj alternatív, napríklad sú tu tie kovy vzácných zemí. Som hovoril s viacerými zastupcami firiem, ktoré pracujú s nanomateriálmi, aby vypracovali nejaké alternatívy pre tieto kovy vzácných zemí. Takže je veľmi dôležité, aby sa zamerali na inovácie v rovnakej miere. No a potom štvrtý bod, ten sa týka vypracovania indikátorov. Tu by som chcel apelovať na komisiu a členské štáty, aby urýchlil tento proces. A po piaté, tu ide o to, aby sme rozšírili oblasť pôsobnosti e, smernice o ekodizajne. Teraz sa to zameriava na energiu a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa viac zamerali v rámci dizajnu našich produktov na schopnosť, aby bolo možné a opätovne využívať tie materiály, ktoré sú súčasťou týchto produktov. Je to veľmi dôležité pre efektívne využi- efektívne využívanie zdrojov v Európe. Toto sú moje prioritné kroky. Samozrejme, je zložité sa obmedziť iba na týchto 5 bodov. Bolo by jednoduché tam mať aj 15-20 ďalších bodov, ale ja som sa snažil sa takto obmedziť a to je tých 5. Potom sú tu ešte ďalšie veci, ktoré sa nachádzajú v správe, je napríklad zelené verejné obstarávanie, potom úloha spotrebiteľov. Keď si pozrite Eurobarometer z posledného roku, tam je uvedené, že spotrebitelia sa chcú e, viac zapojiť do procesu recyklovania. Tri štvrtiny spotrebiteľov skutočne sa zúčastňujú toho a chcú aby to bolo ešte lepšie fungujúce. Potom tu je zmena zdaňovania smerom k e, znečisťovateľom. Potom tu ide o nové spôsoby merania nášho hrubého domáceho produktu. Potom sú tu ďalšie témy ako ekosystémy, biodiverzita. Myslím si, že väčšina z týchto oblastí je pokrytých e, v mojom návrhu. Samozrejme, ja tu mám ešte ďalšie minimálne 4 stránky ako pozmeňujúce návrhy k mojej vlastnej správe je zložité všetko vyjadriť na štyroch stránkach, takže budem musieť budúci týždeň prísť tými návrhmi. A som pevne presvedčený, že tento výbor mi pomôže, aby som doplnil to, čo ešte chýba v tej správe a musím povedať, že sa skutočne teším na vaše návrhy. A na záver, pán predseda, chcel by som na vás apelovať, aby sme sa snažili držať tej línie, ktorú som naznačil, by sme tu mali tie prioritné kroky, týchto 5, možno nie tých finálnych 5, ale skúsme sa zamerať na to, aby to bol relevantný dokument z politického hľadiska, je to veľmi dôležité, aj v rámci vzťahov s komisiou a s radou a pevne verím, že ma v tom podporíte. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, kolega Gerbrandy. Teraz môžem otvoriť rozpravu. Vystúpia tieňoví spravodajcovia. A najprv vystúpi Karl Heinz Florence a potom Judith Merkis. Vážený pán kolega Gerbrandy, som veľmi rád, že ste predložili takúto správu. Som veľmi rád, že sme o tom už mohli hovoriť a ja skutočne podporujem, že ste opustili vlastne tie cestičky, ktoré naznačila komisia a tým ste vlastne spravili niečo nové a možno je dobré sa zamýšľať novým spôsobom na touto oblasťou. A chcel by som podporiť to, že aj keď na základe toho, že nebol tam nejaký veľký priestor pre túto správu, dúfam, že nám nenapadne vypracovať 400 pozmeňujúcich návrhov. Dôležité, že aby sme neohrozili to zameranie, ktoré vypracoval kolega Gerbrandy, ja osobne to nebudem chcieť ohroziť. Je tu niekoľko bodov, na ktoré by som sa ja chcel zamerať. Sú to kľúčové. Tie, čo sa týka tých kľúčových oblastí, tie podporujem tu ide o celú oblasť trhu so sekundárnymi surovinami. To je oblasť, ktorú musíme podporiť. To je vec, ktorá ma zaujíma už dlho. Žiaľ, sme tam neboli ešte zatiaľ takí úspešní, ako sme si želali. V každom prípade si myslím, že tá myšlienka toho Schengenu je iste dobrý prístup. Musíme si premyslieť potom aj to, ako vyriešime daňové otázky a potom ide možno mimo trošku rámec Schengenu, takže musíme si položiť otázku, ako to môžeme vyriešiť, aby to fungovalo tak, aby tie danie to nejako neovplyvňovali. Samozrejme, to môžeme diskutovať. Potom trošku vidím problém pri tej otázke ekodizajnu a pri tom, že pri faktúrach, konečných faktúrach by sme mali započítať, musíme započítať hodnotu ekodizajnu. Neviem, akým spôsobom by to malo prebiehať. Napríklad môj syn šlachtí stromy a ak má na hektári 5000 stromov a predá tieto stromy napríklad nejakému mestu, tak aký ekodizajn si tam má zaúčtovať, aké sú to čísla, aké sú to nejaké parametre, kritéria, jednoducho to by ma zaujímalo aby potom ľudia vonku tomu rozumeli. Tá myšlienka, tá základná myšlienka ekodizajnu je mi jasná, ale ako by sa to malo e, ďalej rozvíjať, to si musíme ešte premyslieť. A je to možné iba vtedy, ak by sme tam mali rozsiahle štúdie vplyvov, bo ináč je to ako sú bez dna a to účtovanie by bolo zložitejšie ako samotné šlachtenie stromov. Takže to by som chcel tu vlastne iba tak spomenúť a je to otázka z mojej strany. No a teraz indikátory. Vy by ste chceli veľmi rýchlo stanoviť indikátor. Ja tiež podporujem myšlienku indikátorov, ale v takom zmysle, že by to mal byť otvorený zoznam, lebo nie som si istý, či už teraz vieme, čo myslíme pod indikátormi a kam to má až siahať, a v tejto oblasti iste tá štúdia vplyvov by bola dôležitá a mohla by pomôcť objasniť celú oblasť. Potom konkurencieschopnosť, samozrejme to je veľmi dôležité, podporujem to. Čo sa týka daní, to, čo povedala pani Hildegard, by sme, to hovorí, že by sme nemali zdaňovať to, čo sa niekde vyťaží alebo pozbiera, ale malo by sa zdaniť to, čo sa spáli, zničí. To je istý argument, ale myslím si, že daňová politika v Európe sa musí zmeniť. Myslím si, že to je nevyhnutné. Myslím si, že je nevyhnutné zdaňovať spotrebu a musíme odobrať argumenty tým, ktorí hovoria, že dobre, vy zdaníte spotrebu, a potom ale neustúpite na niektorých miestach, to potom vedie k tomu, že napríklad v našej krajine máme spotrebné dane, ale nikdy sa nám nepodarilo spraviť to, aby sme celkové daňové zaťaženie znížili, lebo na to sme nemali dostatok peňazí, takže myslím si, že tu je nutné postupo, postupovať obozretne, je nutné to riešiť a ja sa pokúsim to podporiť, ak to bude umiernené. No a také poznámky, ako že máme ísť menej mesa. No dobre, samozrejme každý môže postupovať ako sám chce. Ja jem čoraz menej mesa, ale či týmto by sme mali nejakým spôsobom vylepšiť tú správu, no to som si nie, tam som si neistý, nie som si istý. A tí kolegovia, ktorí chcú byť vegetariáni, nech sa páči. No ale nie som si istý, že či ten efekt, ktorý dosiahnete porovnaní s tými ľuďmi, ktorí jedia meso, je taký, že ako keby ste vlastne nekurili v byte na 23 stupňov, len 22, takže ak si myslíte, že takto zachránite svet, tak to tak nie je. Tu by som bol taký zdržaný pri tom, tej myšlienke jedenia a nejedenia mesa. A potom by som chcel prísť pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa zaoberá myšlienkou sekundárnych surovín. A potom je tu dôležitá tá myšlienka odpadu. Takže tu ide o to, že či sú to prvotné súroviny, sekundárne súroviny a samozrejme odpady niečo negatívne. No a čo sa týka recyklácie, to nie je tiež riešenie na všetko. U nás, v našej krajine mám pocit, že ľudia všetko zbierajú a triedia, ale jednoducho mám pocit, že nedostatočne dobre zaobchádzame s tým, čo sa pozbiera. Myslím si, že my sme asi majstri sveta v zbieraní a triedení odpadu rozlišujeme biele flaše, hnedé flaše a potom príde nákladák a všetko to vysypú do, na, na, do jedného nákladáka. Takže potom ľudia to až tak nepodporujú. Takže podľa mňa je dôležité byť presnejší a povedať, čo sú, aké sú vlastne naše konkrétne kroky v rámci procesu recyklovania a síce to, že chceme mať súroviny, ktoré sú najkvalitnejšie, podľa možností a musíme tu mať isté štandardy a to je to, čo by som ja si prijal v tejto oblasti ináč. Kolega, pán kolega Gerbrandy, musím povedať, že bolo mi radosťou s vami spolupracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za SND vás pravdekne pani Merkis a potom, potom vás Eichhout. Thank you, chair. Thank you, uh, uh, colleague. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj kolegovi. Gebrandimu za vynikajúcu správu a prezentáciu. Hlavne by som sa rada poďakovala za to, že ste sa zamerali na inovácie. Táto myšlienka sa mi veľmi páči. Ide o to, aby sme objasnili, o aké inovácie ide a tu ja mám ešte nejaké ďalšie nápady. Potrebujeme inovácie takého typu, ktoré idú ruka v ruke so zmenami sveta v dôsledku počítačových systémov. A takýmto spôsobom e, môžeme zmeniť naše hospodárenie so zdrojmi. Takže ďakujem za to, že vo vašej správe je odkaz na Európu inovácií alebo Úniu inovácií. A hovorí sa tam aj o stratégii surovín, ktorú sme začali minulý rok my sme spolupracovali na tej správe a v niektorých bodoch sme sa zhodli, ale aby som teraz e, povedala, ktoré body to boli. Pokiaľ ide ten návrh týkajúci sa e, fiškálnych zmien, súhlasím s vami, ale váš návrh mi nie je celkom jasný. Lebo vy vyzývate k tomu, aby v verejných príjmoch e, environmentálne zdaňovanie zohrávalo vyššiu úlohu. Ale Karl Heinz Florenz už hovoril, že keď sa hovorí o posune, tak je potrebné povedať odkiaľ kam. Chcete takýto presun od zdaňovania práce k zdaňovaniu environmentálnych dopadov, surovín, a tak ďalej. Takže potrebujeme naozaj fiskálnu reformu, potrebujeme silný fiskálny základ a musíme využívať náš daňový systém tak, aby sme túto zdrojovú agendu um, mohli presadzovať. Možno by bolo dobré touto otázkou sa hlbšie zaoberať, pretože ja plne súhlasím s obomi kolegami v tom, že náš daňový systém by mohol privodiť zmenu celej spoločnosti. Takže by sme sa možno mali zabrať aj otázkou um, daní vo výbore Envy. Vo vašej správe mi chýba nejaká stratégia, ako sa vyhnúť e, tomu, že e, tým, že budeme zdrojovo efektívnejší, znižia sa ceny a tým sa zvýši spotreba. Ako sa braniť tomuto negatívnemu, druhotnému efektu? A ja si myslím, že motorom spoločnosti by mohlo byť zmeniť e, buď to správanie spotrebiteľov, alebo podnikateľský model, alebo obe veci. Tak, aby súkromný sektor naozaj uplatnil viacero podnikateľských modelov a aby sa zmenili aj tie spotrebiteľské vzorce. My toto všetko môžeme stimulovať. A možno by bolo dobre prejsť k e, spoločnosti, ktorá uprednostňuje prenájom pred kúpou. Potom otázka odpadov. Toto je veľmi dôležitá oblasť. Zmeniť náš prístup k odpadom. Pokiaľ ide o stratégiu surovín, Myslím si, že v tejto súvislosti musíme zmeniť aj náš prístup k odpadom. Hierarchizujeme odpady, ale hierarchizujeme aj suroviny, tak aby sme ich využívali naozaj v plnej miere, aby sme využívali celý ich potenciál. My túto hierarchiu surovín sami nemôžeme nadefinovať, nie je to na nás, ale mohli by sme aspoň spustiť diskusiu o tejto téme. Ďalej, si musíme uvedomiť, že tu máme nejakú mieru zberu odpadu, ale nevieme, aké je to optimum využívania druhotných materiálov. Často sa hovorí o mobiloch, o tom, že ako by sa mohli využiť e, suroviny v nich obsiahnuté a je dôležité, aby sa tým zaoberali odborníci chceme vedieť, e, teda, aká je tá miera e, zberu nielen telefónov, ale aj tých v nich obsiahnutých látok. Napríklad zlata, o ktorom e, som hovorila ako o príklade. A potom tie bariéry, ktoré brania v používaní druhotných surovín. Sú to napríklad pravidlá v oblasti hygieny, v oblasti zdravia, ktoré toto často blokujú, takže musíme sa na to pozrieť bližšie. Musíme revidovať naše pravidlá, vyhodnotiť ich, aby sme vedeli, či e, umožňujú inteligentné hospodárenie so surovinami. A teraz k spotrebiteľovi. Vy veľmi zdôrazňujete súkromný sektor a to je dobré, ale ja si myslím, že spotrebiteľ v súčasnej situácii si naozaj slúži veľkú pozornosť. A preto sa mi páči váš odkaz na výživu. To sa spomína na viacerých miestach. To sa mi páči, že je potrebné uh, zmeniť naše stravovacie návyky. Ďalej spomínate dopravu v súvislosti s spotrebiteľom Čiže toto je taký komplexný prístup k zmene spotrebiteľského správania, aby tu nebola celá odpovednosť iba na pleciach výrobcov, ale aby jej čas znášali aj spotrebitelia. V tejto súvislosti ma napadlo označovanie, že by mohlo byť také inkluzívnejšie, integrovanejšie, teda či uh, určitý výrobok je v súlade s uh, fair trade, uh, s zdrojovou efektívnosťou a tak ďalej, tak uh, aby ten spotrebiteľ bol naozaj veľmi dobre informovaný napríklad o životnom cykle produktu, čo po uh, skončení životnosti toho produktu a tak ďalej. Na záver ešte dve veci. Ja um, nie som až taký fanúšik nano, Nemyslím si, že by nano bolo dobré, ale sú tu určité dopady tejto technológie, o ktorej teraz nevieme, napríklad šírenie striebra a negatívne dopady na biodiverzitu, takže musíme byť veľmi obozretní, pokiaľ ide o nanomateriály. Potom ste spomínali Schengen, určite šengenský priestor pre odpad. A tu, drahý kolega, s vami nemôžem súhlasiť. Podľa mňa je veľmi dobré, snažiť sa využiť e, čo na väčšej miere odpad, ale Schengen. Vy veľmi dobre viete, ja tu nechcem menovať konkrétne krajiny, ale niektoré krajiny v Európe nedodržiavajú štandardy v také miere ako iné. Čiže máme tu 5 nariadení, alebo máme tu nariadenia o odpade, ktoré sú kvalitné, ale pokrývková implementácia. A za takýchto okolností som proti akejkoľvek forme šengenského priestoru pre odpady. Keby tie pravidlá boli dodržiavané, keby implementácia bola daná, tak by som nebola proti tomu. Takže v tomto zmysle moje pripomienky ďakujem. Ďakujeme, Judith. A teraz Bas Eichhout a potom Miroslav Osky ako ďalší tieňoví spravodajcovia. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem Gerbenian za túto správu, ktorá myslím, že je veľmi aktuálna. Zelení vás iste podporia, pretože si všetci uvedomujem, že toto je téma dôležitá pre budúcnosť európskej ekonomiky. Takže dúfame, že táto správa bude predmetom diskusí nielen vo výbore Envy, ale aj v iných a toto je ešte stále problematické, že keď hovoríme o efektívnom využívaní zdrojov, že sa na to pozeráme iba cez uhol pohľadu environmentalistov, ale toto je ekonomická otázka rozhodujúca pre budúcnosť Európy. Čiže myslím, že aj iné výbory by o tom mali hovoriť, nielen ten náš. Takže sa pokúsme tú debatu dostať za rámec nášho výboru. A myslím, že táto správa je veľmi dobrým východiskom. Vy ste povedali, že vy sám ste pripravili viac pozmeňovacích návrhov. My tiež nejaké pripravíme. Chcem hovoriť o štyroch bodoch. Aspekt mainstreamingu, diskusia o odpade, to je bod číslo 2 potom cenotvorba po tretie a potom ambicioznosť po štvrté. To sú tie štyri témy, kde sa pokúsime pozmeňovacími návrhmi vašu správu vylepšiť, posilniť a stimulovať e, rozpravu aj mimo výboru Envy. Takže začal by som tým mainstreamingom. Ide o snahu naozaj prioritarizovať Takže my nechceme k vašim prioritám pridávať ešte ďalšie priority. Naozaj je potrebné staviť si tých priorit eh, menej, mm, nie 50, eh, ako to má Európa vo zvyku. Takže štruktúru vašej správy chceme zachovať, len ju chceme trošku vyostriť, posilniť, vylepšiť. Takže k tomu mainstreamingu. Tam nám chýba to, že táto agenda by mala byť súčasťou agendy Európa 2020 že by sme mali mať kľúčové indikátory výkonu ekonomiky do budúcna. Viete, že my hovoríme teraz o fiskálnej konsolidácii a podobných veciach, ale v konečnom dôsledku, keď našu ekonomiku nenastavíme tak, aby bola, bolo využívanie zdrojov efektívne, tak budeme mať problémy s našimi rozpočtami, pretože za naše zdroje platíme naozaj príliš vysokú cenu. Takže mainstreaming, európsky semester, stratégia Európa 2020. To sa tam uvádza, ale bolo by dobre, keby to z toho, vyšlo, keby to z toho vzýšlo ešte jasnejšie. A potom produkcia a spotreba. Zvoraznenie týchto dvoch strán tej istej mince. A potom fiskálna reforma. Aj tam vám chceme pomôcť ten text vylepšiť. K odpadu. Súhlasím s Judith, pokiaľ ide o tú skepsu s vytvorením nejakého Schengenu. Áno, tento nápad by bol fajn, keby už existovala odpadová hierarchia, keby už bola uplatňovaná. Takže nezačíname so Schengenom, kým takúto hierarchiu neuplatňujeme a kým sú tu členské štáty, ktoré neplnia existujúce pravidlá. Takže najskôr odpadová hierarchia, aby už bola a aby sme ten reziduálny odpad e, znížili takmer na nulu, teda aby znovu využitie a recyklácia e, spôsobili to, že nebudeme mať takmer žiaden odpad. A potom môžeme hovoriť e, o Schengene pre odpad. V opačnom prípade je tu riziko, že budeme prepravovať odpad, presúvať odpad po um, Európe. Takže tento nápad Schengen pre odpad sa mi v širšom kontexte patrí, e, páči, ale um, je potrebné ešte vyčkať. No a potom sú tu určité smernice, ktoré nie sú konzistentné, napríklad smernica o obnoviteľných zdrojoch. Tam sa hovorí napríklad e, o e, využívaní e, zdrojov v neefektívnejších, neefektívnych tepelných elektrárniach. Ide o využívanie dreva, respektíve biomasy, ktoré sa majú využívať ako palivo v tepelných elektrárniach, čo je neefektívny spôsob Takže celé legislatíva, niektoré smernice nie sú uh, koherentné, nie sú konzistentné s našimi cieľmi. A myslím si, že aj tu je, z tohto hľadiska je potrebné vašu, vašu správu vylepšiť. Cenotvorba. Myslím si, že musíme uznať jednu zásadnú vec a to, že keď sa pozrieme na nárast produktivity práce za minulé roky a keď sa pozrieme na zvýšenie produktivity zdrojov, tak vidíme tam veľkú dekalaž, veľký rozdiel. A ako je to s tou cenotvorbou? My zdaňujeme prácu, čo viedlo k zvýšeniu produktivity práce, čo je samozrejme dobrá vec, ale keď sa pozrieme na produktivitu zdrojov, tak eh, tam je to naozaj veľmi zlé. Takže vidíme, ako cenotvorba e, môže privodiť zmeny. A týmto by sa mala vaša správa viac zaoberať, pretože cenotvorba je kľúčová, e, pokiaľ ide o e, nastúpenie na cestu efektívneho využívania zdrojov. Takže toľko k cenotvorbe a potom tá ambicioznosť vašej správy. Pán predseda, tam musíme byť trošku prísnejší, trošku tvrdší vy hovoríte o stimulácii, o výzvach, ale my tam ten jazyk musíme trošku sprísniť, skonkrétiť napríklad tie milníky, ktoré tam spomínate, že by sa z nich mohli stať ciele, ale aj to by sa dalo naformulovať lepšie. Potom hovoríte o hospodárskom raste, e, že e, tento by sa e, malo dať odpojiť tzv. decoupling, potom sa pozrieť e, na e, tú uhlíkovú stopu, zdrojovú produktivitu, e, ktorá by sa mala vyjadrovať náležitými indikátormi. Takže to sa dá ešte lepšie a ambicioznejšie vyjadriť. Takže k tomu máme pripravené pozmeňovacie návrhy. Ale inak sa nám vaša správa páči, len opakujem, musí sa o nej hovoriť v širšom kontexte, len v kontexte Envy a musí byť trošku uh, spresnená, vylepšená. No a teraz ďalší riečník. vyspovedať sa za ECR, pán Ovsky, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som v úvode ako patečníci tiež chcel poďakovať pánovi Hebrandimu za ten scenár tejto správy. Rozdelenie tej správy sa mi páči. Určite budem podporovať to, aby sme na začiatku stanovili nejaké hlavné úlohy pre Európu. Všetci by sme mohli nakopiť také či iné preferencie Takže súhlasím s ním, že je potrebné vybrať len niekoľko priorít, relatívne teda kompromisný, na ktorý sa mm, čo možno najviac poslancov zhodne. Tiež v mojej skupine budem podporovať zapojenie súkromného sektora do celého tohto procesu. Mám povesť e, kritika niektorých krokov tohto výboru, ale verte mi, že efektívne využívanie energie e, ja naozaj považujem za veľmi dôležité, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť Európy celosvetovo a ja si myslím, že tam by naša politika mala byť jasne stimulačná. Tiež budem podporovať využívanie druhotných surovín, recyklácia v maximálnej možnej, vie, možnej miere, energetické využitie surovín a recyklácia nebude možná, a s tým súvisí problém toho tzv. šengenského priestoru. Ja som síce za to, aby občania lokálne rozhodovali o tom, ako sa bude nakladať s odpadom. Napríklad, keď v Českom prihraničí niekomu nevadí likvidácia alebo spracovanie odpadu z Nemecka, ak nevidím dôvod, prečo by naša inštitúcia mala niečo takéto zakazovať. Na druhej strane zase platí, že ešte pred desiatimi rokmi bolo veľmi bežné, že niektoré západorovské krajiny svoj odpad lacným spôsobom odkladali v krajinách strednej a východnej Európy. Boli to čierne skladky, ktoré my u nás v Českej republike ešte teraz. Takže chápem e, kolegov, ktorí vyzývajú k opatrnosti pri vytvorení šengenského priestoru pre odpad. S tým súhlasím. Opatrný by som tiež bol, pokiaľ ide o stanovovanie produktových kritérií. Áno, od stolu sa veľmi ťažko rozhoduje, aký by sme mali mať cieľ, pokiaľ ide o efektné využívanie energie. A ja sa niekedy bojím, aby sme niekedy takouto byrokraciou nespôsobili viac škody než osohu. U nás e, znova prebieha debata o zákaze klasických žiaroviek e, v súvislosti s používaním ortuti v tých nových úsporných žiarovkách. Mm, no a občania sa ma za každým pýtajú, e, čo sme to za hlúpych byrokratov, ktorí zakazujú tradičné lekárske teplomery a zároveň umožňujú využívanie ortuti v úsporných žiarovkách. Tieto sú veľmi drahé, ich životnosť, e, tá, čo je uvedená, realite nezodpovedá a majú teda aj negatívne zdravotné dopady. Takže toto je jeden z prípadov, kde by som ja veľmi nerád e, stanoval nejaké mm, silné produktové kritéria. Opatrnosť je tiež na mieste, respektíve tam rovno poviem svoje nie. Eh, to sa týka eh, zasahovania do daňových otázok v Európe. Ja si myslím, že dane eh, sú zvrchovanou záležitosťou každej krajiny a snažíme sa my, aj komisia, teraz v poslednej dobe na vytvoriť nejakú európsku daňovú sústavu, európsky daňový systém, toto je jeden z takých pokusov, tak napriek tomu si neviem predstaviť, že by moja politická skupina mohla zahlasovať za tieto oceky. Inak ďakujem za peknú správu, návrh správy a rád budem s vami na tejto správe eh, do budúcna spolupracovať. Ďakujem. Dobre, tým sme vybavili deňových správodajcov. A poďme k samostatným rečníkom. Ja prečítam mená a tým ukončím zoznam. Hitner, dann Frau Masekukovic, dann Herr Kouché, Herr Schnellhardt, Satuhassi, Richard Seber und Adam Gierig. Yes, you're You're the first one. Uh, ich würde vorschlagen, damit das... Navrhujem, uh, aby sa nám úplne nevymyklo spod kontroly um, náš vymedzený čas na túto správu, aby sme sa trošku obmedzili, konkrétne na dve minúty, aby sme obmedzili každého ročníka, tak aby dostali všetci priestor, ktorí sa chcú vyjadriť. Zdá sa, že je podpora takéhoto návrhu, takže sa hneď pustíme do toho, ako Prvá dostáva slovo pani kolegyňa Hibner. Cieszę i dziękuję koledze za zajęcie takiego stanowiska i wyznaczenie priorytetu. Ďakujem. Ďakujeme aj za tento zoznam priorit, ktorý ste vypracovali. Ak by sme si zvolili príliš dlhý zoznam priorit, eh, nesústredili by sme sa na toho gro. Hovoríme tu o efektívnosti využívania zdrojov a Eh, ja som sa dozvedela, že podľa údajov prírodné zdroje, ktoré sa v budúcnosti zhromaždia, ktoré nám umožnia aj využiť existujúcich zdrojov, um, sú obmedzené. Naďalej by sme mali rozvíjať eh, recykláciu, najmä čo sa týka surovín rôznych vzácných kovov, ktoré sa používajú v elektronických prístrojoch. Chcela by som k tomu ešte dodať ďalší zdroj surovín, e, a síce bývalé skládky. Toto je odpad spred e, mnohých rokov a môžu sa stať e, zdrojom prírodných surovín do budúcna. Rada by som ešte upremila pozornosť kolegov na ďalšie formy prírodných zdrojov, napríklad naše lesy, Často sa dá získať biomasa z týchto lesov a niekedy sa využíva až príliš a prírodné lesy sa príliš neužívajú, Mali by sme sa sústrediť na výsadbu nových stromov, mali by sme sa sústrediť aj na lepšie využívanie vody, pretože je tu problém dezertifikácie v Európe. Teda najefektívnejšie využívanie zdrojov, e, to by mal byť náš cieľ, a väčšie využívanie nových zdrojov. Ešte by som rada upozornila na to, čo tu už zaznelo. Odpad sa nevyužíva opätovne, pretože sa stáva odpadom a dostáva sa rovno na skládky, ale musíme to poňať úplne inak. To, čo je odpadom pre jedno odvetvie, môže byť surovinou pre iné odvetvie. Takže mali by sme v našich ukazovateľoch e, sa orientovať na týmy, ktoré by e, to poňali celostne a hľadali také e, univerzálne riešenia. Čo sa týka rozpočtových riešení, tu by sme sa mali sústredovať na vytváranie nových pracovných miest, predovšetkým v tomto odvetví. Ďakujem. Bien, merci, merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur. Je crois en effet... Ďakujem pekne, pán predseda, pán spravodajca. Myslím si, že správa je dobre vyvážená. Kolegovia už sa vyjadrili k jej atribútom. A teraz by som rád položil niekoľko otázok spravodajcovi. Súš. Skôr pokiaľ ide o využívanie zdrojov, ak tie, to slovo zdroje chceme nejako upresniť, možno by sme mohli odlišovať tie obnoviteľné od tých neobnoviteľných. A potom je tu taká stredná kategória, a to sú zdroje, ktoré sa dajú recyklovať, recyklovateľné, ktoré e, nespadajú e, priamo ani do kategórie ob, tých e, obnoviteľných, ani tých neobnoviteľných. napríklad voda, Samozrejme, že e, voda je obnoviteľná, lebo už ju máme e, na Zemoguli miliardy rokov. Tie molekuly sa nezmenili, ale závisí od miery znečistenia napríklad. Takže e, takto spresniť tú definíciu, aby sme rozlišovali teda zdroje neobnoviteľné, napríklad fosílne energie z podzemných zdrojov, pričom niektoré uh, tam patria aj niektoré e, ďalšie, napríklad kovy a tak ďalej, takže odlišovať tieto od tých, ktoré sú obnoviteľné. To je prvá vec. Druhá vec. Vy ste vo vašich úvodných slovách povedali, že môžeme mať teóriu substitúcie, teda ak nejaká primárna surovina chýba, tak e, Skladka v tradícii ekonomickej sa snažíme o substitúciu buď to novým materiálom alebo e, novou technológiou. Takže máte pocit, sa dá urobiť za každým, všade. Tretia otázka. Vy ste hovorili, že aj v prípade surovín je potrebné mať určitú hierarchiu nie všetky e, tieto e, suroviny sú rovnako urgentné, teda pokiaľ ide o zostávajúce zdroje, pokiaľ ide o tempo spotreby a tak ďalej. Tu by som uviedol ropu, ktorá je najviac využívanou surovinou a hodnota na uh, svetových trhoch tejto suroviny je rovnaká ako kumulovaná hodnota všetkých ostatných primárnych surovín, takže uh, vyplýva z toho, že tie ostatné suroviny sú snad menej dôležité ako ropa. A vy tvrdíte v 19 že by sme roku 2020 mohli dospieť k 100% e, využívaniu e, zdrojov, určitých zdrojov, znovu využívaniu. A vy hovoríte napríklad o fosfore. Čiže 100% v prípade fosforu? Bude to jednoduché? So the next speaker is Horst Schnellhardt. Rečníkom je Horst Schnellhardt a potom sa tu hasí. Ďakujem. Spravodajca nemal ľahkú úlohu. Mal vypracovať správu o Európe, ktorá efektívnejšie využíva zdroje a potom sa nedá vyhnúť ani podrobným otázkam, ktoré úplne zabúdajú na súvislosti. Teraz by som si dovolil byť trošku provokatívny. E, Vrátime sa teraz do pralesa a necháme to všetko, čo sme si E, tu vynašli úplne bokom. E, čo sa týka napríklad e, dotácií, ktoré ohrozujú životné prostredie, že by sa mali zrušiť do roku 2020, čo presne sú tieto dotácie, ktoré škodia životnému prostrediu? Mohlo by sa napríklad povedať, že celé, celé polnospodárstvo škodí životnému prostrediu, takže by sme to rovno zrušili. Máme tu naozaj závažný problém v tom, že chceme diskutovať vo všeobecnosti a opäť sa dostávame k podrobným otázkam, ktoré spochybňujú celý proces konkurenceschopnosti, vývoja aj tej legislatívy, ktorú už máme v platnosti na európskej úrovni a úplne to mm, posúvajú mimo kontextu. Je to veľmi zložitý kontext a proces. Buď sa budeme držať všeobecných e, formulácií a tu sa mi celkom pozdávajú tie priority, tých 5 priorít, ale v správe sa uvádzajú aj veľmi konkrétne veci, a podľa mňa by stali za to ich e, ešte zvážiť, pretože nechceme predsa ohroziť procesy, ktoré už sú zabehnuté, ani konkurenciu, ani e, život našich občanov. Nemôžeme predsa dirigovať ich život, e, povedať, že toto si tu oddelíte a tak sa to využije. Ja pochádzam z bývalého východného Nemecka a tam boli isté snahy takto regulovať životy občanov, ale musíme si uvedomiť, že v dnešnej dobe to už nejde. Nemôžeme predpisovať občanom, čo majú všetko ako robiť. Takže takéto obmedzenia, čo sa týka napríklad výživy, podľa mňa to je trošku prehnané. Dve minúty už uplynuli, ide to neuveriteľne rýchlo, ale čo sa týka času, ešte jedna poznámka k času tak aby e, sa to nepohybovalo iba príliš na povrchu. Do 5. marca je lehota na pozniece návrhy. Podľa mňa to je príliš krátke a je to, že sa chce v maji hlasovať. Aj to podľa mňa nestačí. Musíme o tom dostatočne diskutovať. E, je tu veľmi mnoho dôležitých bodov v tejto správe a podľa mňa by nebolo vhodné to e, vybaviť príliš rýchlo. Ďakujeme pekne, pán Schnellhardt. Teraz jednu kolegyňu sme preskočili, konkrétne kolegyňu Macej Kukovič. Teraz sa dostáva slovo ona a po nej sa tu hasi. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za veľmi dobre štrukturovanú správu a aj za veľmi jasnú prezentáciu. Chápem situáciu so surovinami tak, ako by išlo o človeka, ktorý trpí chronickým ochorením ten, ktorý úplne zmení svoj životný štýl kvôli chronickej chorobe, dokonca podľa štatistik žije dlhšie, ale musí úplne zmeniť eh, svoje stravovacie návyky, svoje pohybové návyky a celkovo svoj životný štýl. To isté platí aj pre súroviny. Najťažšie a najbolestnejšie bude uvedomiť ako s tým súvisí rast a zároveň znižovanie miery surovín. Takáto logika tu nie je a taktiež eh, to nechápeme celkom eh, rovnako a dokonca ani v osobnom živote našich občanov to tak nefunguje. Preto musíme prísť s číslami, ktoré presvedčia našich občanov a jednotlivo. A potom môžeme osloviť podniky a musíme spustiť takúto osvetu, pretože doterajšie poznatky nám eh, nestačia. Teda viac spotrebovať eh, a menej vytvárať. Eh, to si navzájom protirečí. A ďalej, čo sa týka zvrozňovania odpadu, ja tu vidím obrovské možnosti v ekodizajne. Ekodizajn je totiž podľa mňa veľmi výrazným zdrojom inovácií, akým produkty nebudú plánované v takomto duchu, že by sme ich považovali a zároveň aj za odpad, a to na 100%, že by sa dali opätovne zhodnotiť, bude dochádzať k zmetku a k neefektívnemu využívaniu odpadov. Taktiež aj otázka e, ciene nie je jednoduchá, je bolesná, taktiež aj otázka daní. Myslím, že v časoch krízy by sme mali veľmi opatrne narábať pojmom dane. Ďakujem pekne. Teraz sa tu hasi, potom Richard Zeber. Ďakujem, pán predseda. Len tri krátke poznámky, ak dovolíte. Ďakujem spravodajcovi za veľmi um, dobrú správu, ktorú nám predložil. Počas svojho pôsobenia v politike som sa naučila, že príliš príliš často niečo, čo sa nedá merať, pričom nie sú žiadne záväzné a Ukazovatele sa jednoducho považuje za prázdne reči. Teda podľa mňa jasné ukazovatele a záväzné ciele podľa mňa sú v tomto smere kľúčové. Dúfam, že sa nám podarí to presadiť. Ďalej, druhá vec. Musíme sa snažiť o to, aby politika EÚ, najmä tie nové politické úpravy, úplne zmenili naše smerovanie z hľadiska zlepšovania našej efektívnosti využívania zdrojov. Bas Eikut už spomenul biomasu a tu by sme naozaj mali postupovať veľmi opatrne, aby naša, naše politické úpravy, ktoré sme prijali veľmi nedávno, nezhoršili efektívnosť využívania zdrojov oproti súčasnej úrovni. Myslím, že je to dobrý príklad toho, že princíp kaskádového využitia sa dá aplikovať, keď využívame suroviny, využívame ich na tie účely, kde je to najvýhodnejšie. Toto by mal byť princíp, ktorý by sme sa mali držať napríklad pri stavbe domov, výrobe nábytku z dreva. toto je efektívnejšie využívanie dreva, dreva ako jeho pálenie. Zasa, že už nemám e, čas na tretí bod, ktorý som chcela predniesť. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo Richard Zeber a potom Adam Girek. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa rád poďakoval spravodajcovi za predloženie tejto správy. Napriek tomu by som tak pripomenul, že E, nežijeme na izolovanom ostrove, žijeme v prostredí medzinárodnej konkurencie, preto nesmieme znevýhodňovať naše podniky, musíme si uvedomiť, aké signály vysielame na hľadiska cenotvorby a ochrany životného prostredia, daní. Dane majú priamy vplyv na prácu, pretože práca e, sa dokáže najľahšie pochybovať, najľahšie sa dokáže presúvať e, Vieme, aká problematika súvisí s únikom uhlíka, teda s presunom výroby do iných odľahlejších regiónov sveta. Preto musíme zabraniť tomu, aby sme prišli o pracovné miesta tu v Európe takýmito opatreniami. Zároveň však musíme sa snažiť eh, dodržiavať čo najvyššie štandardy. Správa mi trošku pripadá ako eh, vyhlásenie patentového úradu Spojených štátov amerických eh, v 19. storočí, keď e, došlo k vyhláseniu, že všetko dôležité sa už tak či tak vynašlo a patentovalo. Myslím, že dynamika je tu na mieste. Ja by som však požiadal spravodajcu, aby sme trošku uh, citlivejšie rozlišovali medzi druhmi zdrojov a materiálov, napríklad odnoviteľné neobnoviteľné, ale e, sú tu potom aj zdroje, ktoré sa dajú opätovne využívať, napríklad kapacita našich počítačov, aj e, ľudská práca, aj toto všetko sú zdroje, ktoré sa dajú využiť. E, myslím, že príliš jednoduchým konceptom dosiahneme úplne ovačný efekt. Mali by sme si presne zadefinovať, čo presne chápeme pod pojmom zdroje, rozdeliť ich potom do kategórií a potom by sme dokázali pokryť aj tie um, osobitosti, ktoré sú tu v tejto oblasti aj do budúcna. Myslím, že by sme tým spustili aj e, diskusiu spoločnosti, ktorá je tu veľmi dôležitá. Nemôžeme len e, povedať, kde chceme ušetriť, je tu a tam, e, zväčšiť dania a tak ďalej. To nestačí, musíme to poňať tak všeobecnejšie. Ďakujem pekne. Teraz Adam Gerek. Ďakujem. Spomedzi tých piatich priorit, ktoré spravodajca spomína, sa mi najviac pozdáva druhá priorita. A síce stimulovať eh, recykláciu materiálov a tu nám chýbajú konkrétne stimuly. Sice ich zhromažďujeme, zbierame, uskladňujeme, ale nevytvárame žiadne ekonomické stimuly. Hľadať možné spôsoby využitia týchto surovín. Na tomto by sa podľa mňa dalo ešte pracovať a možno by sa dali prezentovať aj konkrétne návrhy. Niektoré druhy e, zdrojov sú už zastaralé. Ďalej, e, vzácne zeminy sa musia využívať len na vnútorných trhoch. Ruská federácia ešte stále vyváža e, svoje kovy, ktoré pochádzajú z vzácných zemín, ale e, tomuto by sa mal dať čo najskôr koniec. Európa by sa mala sústredovať na vlastné zdroje. Toto by mala byť ďalšia priorita, sústrediť sa na vlastné zdroje, ktoré Európa má k dispozícii. A taktiež udržateľné nakladanie s týmito zdrojmi. Nemali by sme ich totiž príliš vyčerpávajúco využívať Máme k dispozícii lokálne zdroje, ktoré sa môžu využívať napríklad v stavebníctve, e, vo výstave ciest, e, budovaní domov a tak ďalej. Toto by dokázalo vyriešiť mnoho problémov v regiónoch e, a mesta obce by si mali uvedomiť, aké výhodné je využívať tieto miestne zdroje, pretože práve na lokálnej úrovni sa potom musia znašať náklady nevyužívania týchto lokálnych zdrojov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Girek. Teraz dostáva slovo komisia. Konkrétne v jej mene dnes vystúpi Karim Fopel. Um, Ďakujeme za tento návrh správy. Podľa nás zohľadňuje do veľkej miery aj naše vnímanie tejto problematiky a našu, naše vnímanie ambícií tejto oblasti efektívnejšieho využívania zdrojov. E, v správe je mnoho návrhov. My ich e, zvážime veľmi pozorne. Budeme musieť prehodnotiť, e, čo presne sa bude dať zosúľadiť so súčasnými štruktúrami, ktoré existujú v tejto oblasti. A taktiež kde by sa dala zvýšiť prípadne miera ambícií. Už eh, prebieha rozsiehlo úsilie v tomto smere, konkrétne napríklad Európsky semester, ktorý práve prebieha a v ktorom eh, sa poňala ako priorita efektívnejšie využívanie zdrojov, čo sa týka napríklad zdaňovania životného prostredia, ďalej eh, dotácií, ktoré škodia životnému prostrediu, ale chceme sa taktiež sústrediť aj na potenciál, ktorý môže zvýšiť rast napríklad v oblasti recyklácie. Čo sa týka ukazovateľov a možných cieľov, to vnímame ako inkluzívny proces, práve sa s tým začína. Rozhodne však dôjde k istej výmene medzi rýchlosťou e, a e, rozsahom zapojenia všetkých zúčastnených aktérov. Sme veľmi radi, že e, parlament podporuje myšlienku udržateľnej spotreby E, plánujeme oznámenie o zekologičtení jednotného trhu do konca tohto roka. To je jeden z nástrojov, ako implementovať e, plán zefektívnenia využívania našich zdrojov. Taktiež máme v pláne konkrétne kroky, ktoré budú súvisieť e, s týmto s ekologičtením nášho jednotného trhu. Budeme sa to venovať aj otázkam dovozu, verejného obstarávania, environmentálnej uhlíkovej stopy a taktiež porovnacích kritérií práve prebieha pripomienkové konanie až do 3. apríla. Toto vnímame ako veľmi významný krok v zhromažďovaní poznatkov a podnetov, informácií, ktoré súvisia s týmto procesom, tak aby sme pokryli všetky obavy a potreby e, našich občanov. Čo sa týka odpadu, stručne, dosiahnutie cieľov e, nášho programu si bude vyžadovať v praxi e, rozsiahle úsilie v niektorých členských štátoch. Budeme analyzovať e, toto podrobnejšie v roku 2014, e, keď nadobude rámcová smernica o odpade a o skládkach, respektíve keď sa bude revidovať a budeme sa snažiť zosúľadiť to s obsahom nášho konkrétneho pracovného plánu, čo sa týka vytvorenia tohto šengenského priestoru pre odpad. Tu sa snažíme prispieť k splneniu tohto cieľa tým, že chceme eh, vyvinúť kritériá, ktoré by sa vzťahovali na celú EÚ v oblasti odpadu a taktiež sa chceme sústrediť na jednotnú implementáciu legislatívy v oblasti odpadu v celej EÚ. Srdečne vám ďakujeme za vašu podporu, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu presadzovaní implementácie tohto našho pracovného plánu. Ďakujeme pekne komisii a na záver dostáva slovo ešte spravodajca pán Jan Gerbrandy. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa najmä poďakovať kolegom za širokú podporu tej, toho všeobecného posolstva mojej správy. To považujem za veľmi užitočné. Nebudem spomínať všetky podrobnosti, ktoré tu zazneli, môžem vás ubezpečiť, že mnoho z aspektov, ktoré ste spomenuli, už mám, tak povediať, na zadnom horáku, sú obsahnuté v mojich pozmeňovacích návrhoch. Chcem, aby správa bola ambiciozná, aby bola výrazná, výrazne formulovaná. Teším sa na vaše ďalšie príspevky. Niekoľko vecí, na ktoré rečníci poukázali, sa týkalo vytvorenia tohto šengenského priestoru pre odpad. Hovoril som o tom s mnohými. Zamýšľal som sa nad tým, že by sme to možno poňali ako motorný trh eh, s odpadom. Mne sa páči tá myšlienka Schengenu, eh, pretože Schengen vychádza z toho, že tie členské štáty, ktoré sú pripravené, sa zúčastňujú tohto projektu. A to isté by platilo aj pre odpad. Súhlasím iste s tými z vás, eh, ktorí poukázali na to, že sú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi e, v ich e, miere rozvoja politiky spracovania odpadu. Niektoré štáty ešte nie sú pripravené zúčastniť sa takéhoto projektu šengenského priestoru s odpadom. To mi je jasné, nie som e, za každú cenu za to, aby sa cezhranične presúvali veľké množstvo odpadu v Európe. Myslím si, že odpad by sa mal spracovať lokálne, ak je to možné ale na druhej strane, ak existujú veľmi zácne a hodnotné zdroje v niektorých oblastiach a ak by bolo možné získať ich a opätovne ich využiť e, iba na niektorých e, špecifických miestach e, v EÚ, podľa mňa by stálo za to vytvoriť tento šengenský priestor. Čo sa týka odpadu vo všeobecnosti, myslím, že v súčasnosti rozvoj tohto odvetvia je naozaj e, mimoriadne rýchly, revolučný. Vidíme, e, že do tohto sektora e, tečú obrovské sumy peňazí. Úplne sa celé toto odvetvie mení, aj keď v minulosti ho mnohí vnímali ako špinavé odvetvie. Teraz je to veľmi lukratívne odvetvie. Ako povedal pán Florence, mali by sme upustiť od to pojmu odpad, pretože to nie je odpad, odpad nie je niečo negatívne, je to veľmi hodnotná surovina. Ďalej, cenotvorba. Zrejme sa naďalej nezhodneme v tejto veci a ako najlepšie postupovať pri cenotvorbe. Ja si myslím, že nie je vhodné zavádzať eh, nejakú dane eh, zo surovín, pretože trhy presne toto robia. Pozrite sa na to, ako sa zvyšujú ceny surovín. Podľa mňa nie je v tomto momente vhodné zavádzať dane na to, aby sme primeli podniky, aby efektívnejšie využívali zdroje a aby využívali aj druhotné suroviny. Ak chceme naozaj podporovať využívanie druhotných surovín, a to chceme, z dôvodov, ktoré som už spomenul, mali by sme prijať iné opatrenia. Súhlasím s tým, že by sme mali rozlišovať medzi rôznymi druhmi zdrojov a surovín, napríklad biotické suroviny, e, s nimi sú spojené mnohé problémy, čo sa týka cenotvorby, ešte stále sú príliš lacné. Skutočná cena a také škody, ktoré e, sa spôsobujú na životnom prostredí, sa e, nezohľadňuje v cene, ktorú užívateľia platia, je potrebné upraviť túto e, cenu. Myslím, že aj tým, že by sme sa trošku vzdialili od HDP v tomto procese cenotvorby. Viacerí z vás spomenuli, že nežijeme na izolovanom ostrove, musíme sa snažiť zachovať e, našu konkurenceschopnosť v porovnaní so zvyškom sveta. S tým e, plne súhlasím a práve preto navrhujem to, čo navrhujem. A práve preto pri práci na tejto správe som sa zamýšľala nad tým, prečo výbor Envy dostal túto správu na starosť a nie výbor Ekon. E, veď sa to týka tak veľmi hospodárstva. Keď sa pozrieme na zvyšovanie cien za suroviny, ktoré musia platiť podniky, to je neuveriteľné. Sme teraz svedkami, respektíve je tu obdobie výročných správ firiem. Keď sa pozeráte na tieto správy, eh, rezonujú tam predovšetkým eh, zdroje, suroviny. Tieto podniky naozaj eh, majú problém získať dostatok suroviny. Ja som sa snažil pochopiť, respektíve vysvetliť to tak, eh, že sa to týka nás všetkých. Eh, eh, Musíme sa snažiť všetci spoločne o to, aby Európa bola tým regiónom na svete, ktorý bude najefektívnejšie využívať zdroje a zároveň, aby bola najkonkurenceschopnejším regiónom na svete. Ja som si nielen vedomý týchto aspektov konkurenceschopnosti. Podľa mňa je to kľúčový aspekt celej tejto téme. Čo sa týka výživy, stravovacích návykov, ja som zo skupiny liberálov, ja som o tom hovorila so svojou skupinou. Tam sme sa dohodli, že je samozrejme na každom jednotlivcovi, aby sa rozhodol, čo bude a čo nebude jesť. S tým plne súhlasím, ale na druhej strane nemala by to byť téma, o ktorej nebudeme ako politici hovoriť. Už vieme, že v najbližších desaťročiach budeme musieť konzumovať menej mesa na osobu. to je isté už teraz. E, teda prečo by sme nezačali diskutovať politicky o týchto témach? E, isté, že nechceme nikoho núčiť, aby menil svoje stravovacie návyky, ale upozorniť ich na to, že to, čo jedia, má vplyv aj na ich zdravie, aj na životné prostredie. Pán predseda, ak dovolíte, rýchlo by som prebehol. Ešte ďalšími bodmi, ktoré tu zazneli, pani Merky správe odišla, takže s ňou sa o tom porozprávam potom e, osobne. Myslím, že sa mi podarilo už pokryť väčšinu vecí, ktoré tu zazneli. Pán Košet, vy ste spomenuli rozlišovanie medzi obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi, surovinami. To je veľmi dôležitý argument. Uvedli ste príklad vody. Voda je obnoviteľným zdrojom, ale je s ňou aj problém. A príklad vody práve dokazuje, že neexistuje univerzálne riešenie v snahe zefektívne naše využívanie zdrojov. Jeden cieľ, čo sa týka využívania vody mm, pre celú Európu, je úplne zbytočný e, nielen e, čo sa týka celého európskeho regiónu, ale aj v rámci menších regiónov v Európe, pretože všade sú isté regionálne osobitosti, čo sa týka dostupnosti vody. Vieme, že niektoré členské štáty, pre nich by bolo lepšie využívať menej vody. Mnoho z týchto e, štátov už má politiku namerenú práve týmto smerom, napríklad Španielsko. V iných štátoch, napríklad v Holandsku, máme dostatok vody, ale máme problém s kvalitou vody. Teda niekedy ide o kvalitu, niekedy ide o kvantitu. A musíme pokryť oba tieto aspekty. Pán predseda, myslím, že som týmto sa už vyjadril k mnohým poznámkam, ktoré kolegovia predniesli. Teším sa na vaše návrhy aby sme ešte vylepšili túto moju správu a ešte raz srdečne vďaka za vašu podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gerbrandy, za zodpovedanie položených otázok a za reakcie jednotlivé podnety. Táto správa je veľmi dôležitá. Samozrejme, vieme, že už len to, že ste si stanovili 5 priorít, to je ako pri žonglovaní, bude to veľmi zložité. No a pevne verím, že pri hlasovaní to dopadne dobre a že spoločne vypracujeme niečo pozitívne. Čo sa týka časového plánu, lehota pre pozmeňujúce návrhy je presunutá teraz na 8. marca, to znamená, že sme predlžili. Na výbore Envy budeme hlasovať 26. apríla a na plenárke v máji potom bude záverečné hlasovanie. Kolega Schnellhardt, môžem vás upokojiť. Lehota pre pozmeňujúce návrhy sa predlžila. Dobre, takže aj tento bod sme vlastne teraz už vybavili. Ukončili sme ho. dostaneme sa k ďalšiemu bodu. Tu ide o bod 17 výmena názorov. Je tu začlenenie leteckej dopravy do ETS, aktuálny stav. Máme tu už viacerých, ktorí sa hlásia o slovo. Už sme to schválili vlastne dopredu čiastočne, ale ako to tak býva pri implementácii, pri takýchto plánoch, človek nie je osamotený na svete. A teraz si vypočujeme správu o aktuálnom stave zo strany komisie aby sme vedeli, ako, aký pokrok sa dosiahol v rámci tejto legislatívy. Samozrejme máme informácie o tom, že niektoré časti sveta sa zamýšľajú nad opatrením pre európske lietadlá. No a som teda zvedavý, čo nám povie komisia. A nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman, and uh, many thanks for... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za túto možnosť, aby sme vás informovali o aktuálnom stave, aby sme vás informovali o posledných udalostiach, ktoré sa týkajú zahrnutia leteckej dopravy do ETS. Na nešťastie, čo sa týka začlenenia leteckej dopravy do ETS, sú tam značné problém je to značne odpor na medzinárodnej úrovni. Diskutuje sa o tom na samitoch. Stretli sa teraz napríklad viaceré tretie štáty v Moskve, aby sa zobrali touto témou. Ale, pán predseda, iste sme naďalej presvedčení, že iná cesta vpred je dialog, postupovať spoločne na bilaterálnych a multilaterálnych fórach. Európa vždy podporovala globálne kroky v boji proti klimatickým zmenám. A napríklad aj keď sme sa rozhodli, že začleníme leteckú dopravu do ETS, tak my sme sa riadili tým, že orgán OSN, organizácia ICAO, Organizácie pre civilné letectvo, že oni podporujú túto politiku, na ktorej pracujeme na úrovni EÚ a to už bolo vlastne v roku 2004. Takže už vtedy ICAO rozhodlo, že by sa mal vytvoriť pod gestiou OSN takýto systém obchodovania s emisiami. No, ale potom tu boli ďalšie veci, ako implementácia do regionálnych e, systémov obchodovania s emisiami. No a potom, čo sa týka začlenia letectva do EU ETS, tak tu išlo implementáciu toho prístupu, ktorý vlastne ICAO schválil už v roku 2004. No ale bez ohľadu na tú históriu, ak teda nejaké štáty na svete sú ochotné súhlasiť s ambiciozným globálnym systémom na úrovni ICAO, Európska únia to skutočne víta. To znamená, že je nutné postupovať na úrovni ICAO, je nutné mať trhové opatrenia, ktoré budú obmedzovať e, emisie medzinárodnej leteckej dopravy. Európska únia sa pripojí k každému úsiliu, kde bude snaha dosiahnuť pokrok a riešiť e, emisie leteckého sektora na úrovni ICAO. V tejto súvislosti, pán predseda, summit EU USA novembri 2011 bola výborná príležitosť pre obidva naše regióny, aby sme potvrdili naše spoločné záväzky a naznačili, že chceme postupovať ďalej na úrovni tohoto e, orgánu OSN. Predseda tejto organizácie povedal, že sa chce zaoberať realizovateľnými opatreniami na úrovni ICAO a to Európska únia skutočne podporuje. Európska únia aktívne prispieva k tejto iniciatíve. Je tam pracovná skupina, ktorá sa vytvorila na úrovni tohoto orgánu OSN a tam sa diskutujú prípadné trhovo orientované opatrenia. IKEO chce prísť návrhom do konca tohoto roku a myslím si, že to je skutočne pre dnešnú diskusiu absolútne zásadné. Čo sa týka globálnych opatrení, ktoré sa opierajú trh, sú tri veci, ktoré ja považujem za veľmi dôležité. Prvá vec je vlastne to, čo sa dohodlo na úrovni ICAO, by malo zabezpečiť vyššie znižovanie emisí ako iné opatrenia, ktoré sa zrealizovali, vrátane toho, keby tretie štáty zaviedli taký systém, aký má Európska únia, teda ETS. No a potom ten systém, ktorý uplatňuje, chce uplatňovať ICAO, bol nediskriminatívny pre všetky letecké spoločnosti. spoločnosti. Nediskriminácia to je jeden z zásadných princípov medzinárodných legislatívy týkajúce sa letectva. Musíme vytvoriť rovnakú možnosť pre všetkých, pre všetky letecké spoločnosti, ktoré pôsobia na e, globálnych trhoch. No a tretia vec, o ktorej chcem hovoriť, a síce to je celosvetový robustný systém, ktorý má obsahovať ciele a opatrenia pre členov IKO. Dôležité je sa dať na cieľoch a je nutné tu mať robustné postupy, ktoré majú zabezpečiť to, aby sa tieto ciele splnili. V súčasnosti mnohé členské štáty pripravujú akčné plány, ktoré potom by mali dodať IKO do konca mája. Tu ide o štáty, ktoré identifikujú svoj príspevok. Takže to sú tri elementy, ktoré som chcela prezentovať vášmu výboru. Je to veľmi dôležité z hľadiska procesu a to je veľmi dôležité pre organizáciu OSN zaoberajúcu sa civilným letectvom. Keďže na úrovni EÚ tento systém funguje už 8 rokov, letecké spoločnosti sa pripojili. Letecké spoločnosti sa pripojili teraz v januári a my tu máme už isté skúsenosti, môžeme si ich vymieňať, zdieľať aj na úrovni IKO. Legislatíva na úrovni EÚ, ktorá prešla týmto parlamentom už v roku 2008, je veľmi zásadná pre nás. A tu ide o to, že sú tu politické rozhodnutia, ktoré vyplynuli z generálneho valného zhromaždenia IKO v roku 2004 a potom sa tam vlastne rozpracoval ďalej ten postup na, na úrovni tohoto orgánu OSN. A potom sú tu rozličné opatrenia, ktoré sa týkajú flexibility a teraz by som sa na ne chcela zamerať. Poprvé, legislatíva EÚ ráta s možnosťou vylúčiť prichádzajúce lety do EÚ z systému ETS na základe toho, ak teda tretie štáty sa rozhodnú, že vykonajú nejaké opatrenia, ktoré budú znižovať a vyvažovať emisie leteckého sektora. Toto sa potom robí nediskriminatívne, to znamená, že by sa tieto lety, aj to by tieto lety, vzhľadom na to, či by, či by vykonávali letecké spoločenstvo z Európskej únie alebo nie. Potom je to ďalšia vec a tu ide o to, že Európska únia je odhodlaná pokračovať v úsilí o dosiahnutie pokroku na medzinárodnej úrovni, aby sa znížil vplyv na klímu zo strany leteckého sektora a aby letecký priemysel sa rozvíjal udržateľným spôsobom. Ak sa dosiahne medzinárodná dohoda na znižovanie emisí leteckej dopravy, legislatívy v EÚ môže byť upravená a revidovaná primeraným spôsobom. Samozrejme, parlament bude to zapojený. A teraz by som vás chcela informovať o bilaterálnych rokovaniach a medzinárodných stretnutiach na túto tému. Komisia aktívne sledoval situáciu v štátoch, ktoré vyjadrili určité obavy a ktoré mali záujem o dialog. Ako možno viete, diskutovalo sa o leteckej doprave na samite s Indiou a Čínou, ale v minulom roku to, bolo, to bol summit s USA a Ruskou federáciou. My si myslíme, že cesta vpred na to, aby sa prekonali rozdiely, tak to je možné iba dosiahnuť vďaka mm, dialogu na bilaterálnych a multilaterálnych fórach. Komisia a členské štáty berú vážne obavy medzinárodných partnerov. Chceme podporovať aktívny dialog s vládami tretich štátov na to, aby sme dosiahli pokrok. Hľadáme tu možnosť pružnosti, už som o tom hovorila, a to je vlastne zakomponované do našej legislatívy. Teraz dovolte, aby som stručne vyjadrila k tomu stretnutie v Moskve 20. 21. februára, kde sa stretlo viacero štátov, ako som teda už vravela, v Moskve sa stretli a zaoberali sa zapojením letectva do systému ETS. Musím na tomto mieste povedať, že tie vyhlásenia, ktoré vyplynuli z tohoto zasadania, tak by sme chceli uvítať, že tieto štáty majú záujem o prácu a dosiahnutie pokroku na úrovni ICAO. Myslím si, že to je veľmi zásadné posolstvo, ktoré vyplynulo z tohoto stretnutia. Rovnako vítame aj to, že tie partnerské štáty, ktoré sa stretli v Moskve, uznali riešenie emisí skleníkových plynov ako svoju prioritu. Takže teraz je dôležité, aby to celé viedlo ku, ku konkrétnym opatreniam a tu je istý proces, ktorý Európska únia podporuje. Takže skutočne nastal čas, aby všetky štáty sa odhodlane zapojili k tomuto procesu, stanovili si cieľ a povedali, kedy chcú naplniť. Takže tu ide o to, aby sa upletovala aj naďalej legislatíva EÚ. To, malo by sa týkať všetkých leteckých operátorov, ktorí chcú lietať z alebo do Európskej únie. Systém EU ETS funguje, nemôže byť pozastavený. Legislatíva bola v plnej miere potvrdená Európskym súdnym dvorom v decembri 2011. Ako som už vlastne hovorila, a myslím si, že bolo to dosť jasne povedané, táto legislatíva obsahuje dva také prvky flexibility a my chceme využiť všetky tie možnosti, ktoré nám poskytuje zákon na to, aby ten globálny proces mohol pokračovať. Vážený pán predseda aby som naozaj povedala, je tu určitý globálny rámec na znižovanie emisí z leteckej dopravy a myslím si, že tieto trhovo orientované opatrenia sú veľmi zásadné e, pre vykonávanie takéto komplexnej politiky. Takže túto ETS je možnosťou a nie prekážkou v rámci globálneho riešenia. Takže tu sú určité možnosti, určité flexi, určitá flexibilnosť. Môžeme teda konať bilaterálne alebo na multilaterálnych fórach. Takže my chceme spolupracovať s tými štátmi, ktoré majú záujem. IKO je isté dobrá príležitosť ísť ďalej hľadať globálne riešenie. My podporujeme ten proces, ktorý vlastne prezentoval predseda ICAO a tu síce ide o to, aby sa e, posunulo pôsobenie na globálnych trhoch. My budeme naďalej aktívne pôsobiť, spolupracovať so všetkými štátmi, ktoré majú záujem hľadať globálne riešenie. Nediskriminatívny globálny prístup, to je to, čo potrebujeme a to môže zabezpečiť zlepšenie situácii v oblasti životného prostredia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne zastupkyni komisie za informácie a za jasné slova, ktoré sa týkajú aktuálnej situácie, ktoré sa týkajú zapojenia vedeckej dopravy do ETS. A teraz mám takú nevďačnú úlohu. Máme ešte jeden bod pred nami v programe. No a keď ešte chcú vystúpiť, musíme sa obmedziť na 1,5 minúty. Viem, že je to zložité, viem, že je to veľmi ambiciózne. Nikto nie je proti, môžeme tak postupovať, výborne. Takže najprv dostanem slovo spravodajca a potom tieňoví spravodajcovia a potom ďalší kolegovia. Teraz najprv vystúpi Peter Líze, žiaľ rečník bez mikrofónu. Zdá sa, že teraz už funguje mikrofón. Výborne, ďakujem pekne nášom predsedovi, ako aj komisii. Ja by som chcel vyslovene podporiť komisiu. Myslím si, že je dôležité implementovať túto legislatívu a keď hovoríme o flexibilite, tak ide o tú, ktorá je súčasťou tej legislatívy. A ak teda chceme dosiahnuť niečo zásadné s tretími štátmi, tak sú tam určite výnimky pre prichádzajúce lety a to nediskriminatívne. Takže tento dostane nejakú výnimku pre let na, do Paríže, tak potom to dostane Air France. Ja by som chcel potvrdiť, že musíme vyriešiť niektoré mýty. Takže hovorí sa tu o strašných záťažiach. No a u nás sme vyrátali, že let by sa zdražil o 25, 25 centov prostredníctvom systému EU ETS a potom tu máme národné dane v EÚ ako aj mimo, ktoré sú stonásobne vyššie, takže tu nehovorím o nejakom významnom zaťažení. Hovorím, to je iba obrovská diskusia. Takže poprosil by som, aby teda, aby teda nám komisia poskytla údaje. No. Takže Zdá sa skôr, že je tu taká situácia, že niektorí sú toho názoru, že naše zákony netreba brať tak vážne ako zákony v USA alebo v Indie. No a teraz posledná myšlienka e, je tu o to, či berieme vážne, berieme vážne e, našu vlastnú snahu alebo nie. Je tu snaha zakázať účasť niektorých leteckých spoločností, potom e, je tam určitá nervozita, No a mňa by zaujímalo, či komisia môže potvrdiť aj to, že v Senáte sa teda neschválil ten zákon, ktorý sa len proti Európskej únii. Ďakujem pekne, pán Líze, a teraz som veľmi rád, že môžem dať slovo pánovi Matiasovi Grótemu. Ďakujem pekne, ja som bol tenivý spravodajca pre túto tému a tento legislatívny postup táto legislatíva bola prijatá veľkou väčšinou, na rade to bolo jednohlasne schválené a to významne prispieva k ochrane klímy. Klímy a je to skutočne niečo konkrétne, čo sa nám podarilo dosiahnuť a podľa toho budeme vlastne aj merami, že vlastne či teda pri začlení leteckej dopravy do ETS budeme sa držať nášho stanoviska, alebo keď nastanú určité problémy, ustúpime. Podľa mňa by sme mali odolať. Keď si uvedomme, že medzinárodná letecká doprava je medzinárodná obchodná aktivita a keď si pozrieme, že IKEA o 20 rokov o tom diskutoval, nič sa nepodarilo dosiahnuť, tak dalo by sa povedať, že Európa začala konať veľmi aktívne. My sme schválili tento postup a dôležité je, že keď chceme teda postupovať na medzinárodnej úrovni, musí sa konať na úrovni IKO a potom ak vlastne parlament diskutuje s inými parlamentami, je dôležité, aby sme toto vlastne mali na programe diskusí. No a obchodovanie s emisiami je dobré riešenie. Tu naznačíme, že berieme vážne klimatické zmeny a boj proti ním a komisia má v tejto oblasti plnú našu podporu aj v rámci toho legislatívneho postupu, ktorý sme schválili veľkou väčšinou a budeme sa snažiť vykonať všetko, čo bolo v našom úsilí. Ďakujem pekne, pán Grote a teraz Holger Kramer a potom vás Eichhout, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som bol tiež jeden z tých, ktorí pred niekoľkými rokmi diskutovali alebo vyrokovali túto smernicu dnes trošku by som ináč hodnotil to, čo sme vykonali vtedy. Už vtedy boli tu viacerí v parlamente, ktorí hovorili, nepodceňujte tú problematiku tretich štátov. Myslím si, že dnes by bolo dobré, aby sme uznali, že ten prístup, ktorým sme sa snažili to presadiť, sme vlastne zlyhali. A nepomôže nám nič, keď dnes si povieme, že vtedy sme veľkou väčšinou niečo podporili a že teraz to musíme presadiť proti múlu, keď dnes vlastne nastala úplne nová situácia na medzinárodnej úrovni. Myslím si, že nastal skutočný čas, aby sme uznali, že sú tretie štáty, ktoré nechcú spolupracovať a ktoré organizujú e, silný odpor. Myslím si, že to uznesenie Rady IKEO z jesene minulého roku vlastne má byť určitý signál pre všetkým pre komisiu, že no je tu veľké riziko, že sa to omešká a že musíme na to reagovať. Nemali sme len tak ďalej pokračovať a tvrdiť, že máme tú legislatívu, Európsky súdny dvor to potvrdil, jednoducho nám to nepomôže, ak zvyšok sveta má na to úplne názor ako my. A že my jednoducho povieme, že necháme to len tak bežať, bez toho, že by sme na to nejakým spôsobom reagovali. Myslím si, že ten list Hillary Clinton, ktorý zaslal komisii, to bol jednoznačný signál, nebola to diplomatická nota, bola to, bol to vlastne začiatok politického konfliktu a keď si pozriem ten, to, to, to, ten balíček opatrím, ktorý vyplynul stretnutia v Moskve, tak vidím, že je tu isté riziko a vzniká tu politický konflikt. A už sa dostávam na záver. Myslím si, že teraz je našou úlohou dbať na to, aby tá politická škoda, ktorá vznikla, E, nebola aj ekonomického charakteru a tu nejde o náklady systému, to nie je vôbec relevantný argument, ale ide tu vlastne o zásahy do e, výsad e, v jednotlivých štátov. A musím teraz zasiahnuť, musím obmedziť váš rečnícky čas a teraz tu ide asi o to, aby sme pozastavili tento, túto legislatívu a potom, aby sme to prepracovali. Ďakujem pekne a teraz Bas Eichhout a potom Thank you, Mr. Chairman. I'm really surprised by... Ďakujem, pán predseda. Pán Kamer ma naozaj prekvapil, pretože keď hovoríme o poskytovaní údajov o pasažiroch USA, tak v živote sa nevyjadil k vzťahom EU-USA a kľudne vydá všetky údaje len tak. A teraz, keď robíme niečo pre klímu a životné prostredie, Ide nám o princíp e, znečistovateľ platí, to je myslím liberálny princíp, ak si správne spomínam. A teraz tu počujeme takéto zvláštne argumenty z jeho úst, lebo o čo tu ide? Čo sa udialo v Moskve? Oni prišli s deklaráciou s veľmi jasnými vyhláseniami. Bol to taký balík, ale nedohodli sa. Kanada to nepodporila v Dili, áno, ale v Moskve už nie. Takže čo robia? nesnažia sa držať ostatných pohromade, ale len testujú nás, európskych politikov. Znervoznieme? Áno, niektorí z nás možno áno. Ale ja viem, že pani Foster vystúpi po mňa a ja som si ju vypočula, vypočula výbore pre dopravu. Ona trošku znervoznela. Ale ja sa teším, že EPP neznervoznela, socialisti tiež neznervozneli, ani zelení nie sú nervózni, takže neviem, ako je to z ALDE. Takže ako je to za LD? To by ma zaujímalo. Počul som si pána Kramera a ja dúfam, že nehovorí v mene celej svojej skupiny. Pretože v takom prípade by ten princíp e, zišťovateľ platí, ktorý vzýšiel z ALDE, tak by to bola iba čistá retorika. Ale len iní kolegovia ALDE môžu dokázať, že nemám pravdu a dúfam, že to aj urobia. Ďakujem pekne. Takže teraz tá pani Foster a potom pani McEwen. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. A ľudia tu naozaj veľmi protestujú. Budeme mať iné názory, ale to aj v parlamente ide. Ja súhlasím s pánom Kramerom. Mali sme naozaj veľmi komplexnú odpoveď. Neviem, či ten čas je dostatočný na to, aby sme túto dôležitú tému prediskutovali, pretože sú tu obrovské dopady, ktoré nám hrozia. Nejde o princíp, či je TES áno alebo nie. Je dobré, že komisia teraz hovorí, že je v spojení s EKO a mrzí ma, až sa to neudialo už pred pár rokmi, kedy tu boli jasné varovné signály, že nemôžeme zdaňovať tretie krajiny. Extrateritorialita a tu sme nastolili už vtedy a nikto to nepočú, ale teraz sa nachádzame v tejto zložitej situácii. Momentálne máme problém s objednávkami od výrobcov v Európe. Náš priemysel, náš reťazec je v problémoch. E, sú to ohrozené objednávky a to preto, lebo komisia nás nepočúvala a nebola tu diskusia s tretimi krajinami o to, ako napredovať. A preto sme teraz v takejto situácii, kedy sa hovorí o obchodných vojnách. A sme v takej konfrontačnej situácii, akú som nezažila nikdy v živote v tomto parlamente, iba táto inštitúcia by mohla Američanov, Číňanov a ďalších, e, tej sa podarilo ich všetkých e, dostať na jednu stranu. Komisii sa podarilo týchto všetkých e, zjednotiť. A to je snáď prvýkrát v histórii, čo niečo také sa stalo. A ja si myslím, že to mala byť medzinárodná dohoda. Alebo sme sa mali e, skrátka približiť takejto dohode, pracovať na tom, ale nejde o otázku hospodárskej súťaže, pretože to, čo oni tvrdia od 1. januára, všetky európske podniky by mali toto dodržiavať. Ale oni e, teraz e, vytvárajú situáciu, kedy tretie krajiny to robiť nebudú musieť. E, takže my máme obrovskú konkurenčnú nevýhodu. Je to strašný chaos, snad najväčší, aký som kedy videla. A ešte sa to zhorší. Ja dúfam, že sa tá situácia vyrieči, vyrieši a že sa nám podarí mať viac času. Ďakujem pekne. Teraz Linda McEwen. Áno, naša skupina plne podporuje komisiu v tejto otázke. My sme pripravili legislatívu, diskutovali sme Jackie jednotlivými krajinami predtým, než sme prijali túto legislatívu. A ja e, si myslím, že to, že IKO konečne chce niečo robiť, že toto je víťazstvo pre Európsku úniu. Keby sme neboli urobili krok, tak e, by neboli urobili nič. A keď oni budú tými opatreniami, dobre, v poriadku, môžeme sa na to ešte raz pozrieť. Ale my máme zákon, nikto neprišiel so žiadnym návrhom, ani rada Britská vláda tiež podporuje v tejto legislatíve komisiu, podporuje to rada, podporuje to parlament, nie je tu žiaden návrh o tejto legislatívy upustiť, takže by sme ju mali naďalej implementovať. Ďakujem pekne Linda McEwen a teraz Chris Davis a potom je Olainen. Ďakujem, pán predseda. No už, ak členské štáty chcú zdaňovať eh, letecký, leteckú dopravu, nech to urobia. a bude to oveľa väčšie zdanenie ako e, to, že sa deje prostredníctvom ETS. EÚ kolektívne môže uplatňovať ETS, e, súd e, to takto posúdil, všetci o tom vedia. A teraz sme v situácii, kedy celosvetovo letecké spoločnosti hovoria, že sa im to nepáči a napadajú nás. Bas Aykut napadol moju skupinu. Vraj, aký má na to názor Alde? Kde je Alde? Ja musím povedať, že neviem, kde ale. je. Ja neviem, akú máme skupinovú pozíciu. Ale Ja som Guy Verhofstadta počul o tom hovoriť viackrát e, v tom zmysle, že ak EÚ prijalo takéto rozhodnutie a zvyšok sa tá hovorí, že sa im to nepačí a že nie sú ochotní to akceptovať, e, tak myslím, že by sme boli skôr na strane EÚ. Kdyby bol na strane EÚ a tvrdil by, že my máme možnosť na našom území lietadlám, ktoré lietajú na naše letiská, uh, uplatňovať, čo my chceme. Takže my v ten systém veríme. Komisia myslím, že cíti túto našu podporu. Áno, chceme medzinárodnú dohodu, chceme, aby IKO išlo tým smerom, ktorý bude pre nás priateľný a o, skrátka o, nejako neustúpime. Ďakujem pekne, teraz Jo Leinen a potom pán Gerbrandy. Áno, táto živná schôdzka v Moskve, toto je naozaj útok na dôveryhodnosť klimatickej politiky. Mm, je to absolútne nepriateľné. Bola by to zlyhanie EÚ a našej politiky v boji proti klimatickým zmenám, keby sme to teraz rozhodli ustúpiť. Ehm, keby sme eh, si eh, nechali eh, diktovať, či je naša legislatíva v oblasti, tejto oblasti dobrá alebo nie. To, čo povedal Holger Kramer, teda, že ide o útok na suverenitu leteckého priestoru, vzdušného priestoru členských štátov to predsa vôbec neplatí. V leteckej doprave existujú rôzne poplatky, rôzne zdaňovania. Prečo by zrovna toto malo byť e, zasahovanie do suverenity vzdušného priestoru, neviem. E, to, čo sa udialo v Moskve, teda, že letecké spoločnosti už nebudú môcť letieť cez Sibír e, do Ázie, toto je podľa mňa skôr zasahovanie do takejto suverenity, do výlučnosti vzdušného priestoru. Ja si myslím, že nemôžeme nemôžeme ústupiť. E, my sme nezlyhali, naopak sme na ceste k úspechu. E, my nechceme žiadnu um, obchodnú vojnu, my chceme ale chrániť klímu. A keď teraz sa IKO hýbe a keď predseda všetkých zvoláva, aby sme vypracovali naozaj dobrý systém, tak to je podľa mňa v poriadku. Takže ostaňme tvrdí, neustupujme a zachovajme si chladnú hlavu ostatní prídu a budeme mať medzinárodný systém. Ďakujem pekne, Jo. Teraz máme ešte dvoch ročníkov, Je to pán Gebrandy a potom sa tu hasi. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Najväčším problémom klimatickej politiky je to, že nemáme eh, rovnaké podmienky. Hovoríme stále o tých rovnakých podmienkach ale nemáme to. Ale e, cezhraničný charakter e, leteckej dopravy takéto niečo vyžaduje a my na tom konečne pracujeme, takže ja by som bol samozrejme rád, keby sme mali e, riešenie na úrovni IKO, ale jedine sa k tomu po 20 rokoch neúspechov, neúspešného snaženia dostaneme tak, e, že využijeme ETS ako natlakový nástroj. Ja súhlasím s Basom, pokiaľ ide o, o tú moskovskú e, skupinu, pokiaľ ide o tú divnú koalíciu, ktorej súčasťou je aj Bielorusko, veď to je jedna z najizolovanejších krajín sveta. Veď oni tento týždeň um, vykázali európskeho európskeho veľvyslanca. Myslím, že my súčasťou tej skupiny by nechceme. Takže bolo by dobre, keby e, stratégia EÚ bola taká, že sa budeme držať ETS a tým privodíme zmeny na úrovni IKO v zmysle medzinárodnej dohody. Ja si myslím, že teraz naozaj nie je dobré, keby sme ustúpili z našich pozícií, naopak musíme tlačiť vpred. A som si istý, že toto povedie k tomu, že sa dosiahne riešenie IKO, s ktorým budú všetci súhlasiť a v tom prípade zvyťazí klíma. Ďakujem pekne a teraz sa tu hasí. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Pánovi Gerbrandimu, ja v plnej miere podporujem komisiu a každý by si mal uvedomiť, že zákon je zákon a táto legislatíva je z júla 2008. Komisia navrhovala 2006, to sa nepodarilo, nikoho to neprekvapilo 97. v Kyote IKO dostala za úlohu niečo urobiť na medzinárodnej úrovni a ako vieme, neurobili nič. Oni tú situáciu vnímali, uh, takže to niekto vyrieši za nich. A teraz dospievajú k presvedčeniu, že e, to nie je udržateľné. Takže opakujem, zákon je zákon a my máme právo na našom území veci úpravy, to je zrejme. Ďakujem pekne, tým sme vyčerpali rečnícky zoznam. A ešte by som dal na záver slovo komisii, ale poprosím vás, dodržte 5 minút, lebo ešte máme ďalší dôležitý bod programu. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim byť stručná a reagovať na to najdôležitejšie, čo tu odznelo. Poprvé chcem sa poďakovať všetkým poslancom za prevažnú podporu našej legislatíve. Naozaj nám ide o boj proti klimatickým zmenám Ide tu o dôveryhodnosť Európskej únie, ako povedalo viacero poslancov. Klimatická zmena, klimatické zmeny, teda táto politika v oblasti klimatických zmien je jednou z najdôležitejších zo stredno aj dlhodobého hľadiska a tešíme sa podpore parlamentu aj rady a v tomto duchu sme aj chceli spustiť konštruktívnu medzinárodnú debatu na úrovni IKO. Keď o tú moskovskú schôdzku, viacerí z vás povedali, že sa tam stretli členské štáty IKO a dohodli sa na spolupráci v rámci IKO a vypracovali určitý balík opatrení, ale keď sa pozrieme na tie vyhlásenia z tejto schôdzky, závery tejto schôdzky. nesvedčia až o takom jednotnom fronte, pokiaľ ide o konkrétne kroky. Pre Európsku komisiu je dôležitá jedna vec a to, že tieto krajiny teraz vyzývajú k spolupráci v IKO. A my sme tiež flexibilní. Naša legislatíva je tiež flexibilná, pokiaľ ide o prichádzajúce lety. Čiže my nikomu na svete nehovoríme, že nebudeme zohľadňovať aktivitu na ich strane. Samozrejme, že my budeme sledovať, čo robia iné krajiny a využijeme tie flexibility našej legislatíve, aby sme mohli zohľadniť ich kroky v znižovaní emisí z leteckej dopravy. Táto legislatíva mala, myslím, veľmi dôležitý efekt katalizátora v globálnych procesoch. Možno niektorí so mnou v tom plne nesúhlasia v tejto fáze, ale komisia naozaj veľmi aktívne sa zapája do procesu v IKO. Lebo to je to správne fórum na takúto diskusiu. A pokiaľ ide Po náš prístup. My sme na úrovni OSN stále e, navrhovali e, veci. Po 15 rokoch sme pristúpili k prijatiu legislatívy presne v tomto duchu. A myslíme si neustále, že globálny prístup by bol lepší, by bol ideálny. Pán predseda, na záver by som chcela odpovedať na otázku, ktorá tu opakovane odznela, a to, aké náklady sú spojené s týmto opatrením. My si nemyslíme, že by táto debata bola o ekonomických nákladoch. Náklady leteckých spoločností sa nezvyšili nejakou podstatnou mierou. Vidíme to na cenách letenie, keď sa pozriete na tie výpočty, vedeckej obce, tak uvidíte, že v prípade dlhého letu z Európy, že tam to zvýšenie ceny je o menej než 2 eurá, takže nejde o náklady, ide o naše politiky, ide o našu dôveryhodnosť. EU ale vždy chcela pracovať na multilaterálnych fórach. V tom tiež spočíva naša dôveryhodnosť. Takže teraz uh, E, sa v tomto zmysle presne snažíme a tešíme sa vašej podpore tejto našej stratégii, teda že je potrebné spolupracovať s našimi medzinárodnými partnermi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Komisii za dnešné vystúpenie aj celkovo za prístup k tejto otázke. Môžem vám povedať, že väčšina nášho výboru robí všetko e, preto, aby sme e, túto naozaj rozhodujúcu skúšku e, pre európsku klimatickú politiku zvládli. Takže ďakujem pekne. Budeme to sledovať. A teraz ďalší bod programu, 19. Ide o klinické štúdie s krajinami s nízkymi príjmami. Peter Líze požiadalo takýto bod e, programu, aby sme nestracali viac času, dám mu rovno slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som e, za minulé mesiace bol viackrát kontaktovaný odborníkmi k tejto téme. V Štrásburgu sme mali veľmi um, zaujímavú debatu. Bol tam mimo iných aj host z Indie, profesor, ktorý hovoril o tom, ako napríklad v Indii a s ďalšími, v ďalších krajinách s nízkymi príjmami, ako tam uh, prebiehajú klinické testy. A my žiaľ poštatujeme, že lieky, ktoré že lieky, ktoré e, sa v Európe dostávajú na trh, že tieto čiastočne boli testované v tretich krajinách a že hoci je to zákonom predpísané, že tam tie štandardy, ktoré platia u nás, často nie sú dodržiavané. Sú tu mnohí žurnalisti, Niektorí tu aj dnes budú prítomní počas tejto debaty. Na tieto žurnalisti robili viacero e, testov a preukázali, že došlo aj k úmrtiam v dôsledku nedržiavania štandardov pri klinických testoch, e, pretože v takomto prípade bezpečnosť toho lieku nie je daná, nie je zaručená. A počas tej debaty v Štrásburgu, tá bola teda neformálna a tam sme sa dohodli, že EMA a komisia e, by e, teda nás mali prísť poinformovať. Viem, že na tom pracujú, ale potrebujeme veľkú politickú podporu. Nemusíme meniť legislatívu, pretože naša legislatíva je v poriadku. Pokiaľ ide o povolovanie liekov, že e, v prípade klinických testov je potrebné dodržiavať za každým rovnaké štandardy, bez hľadu na to, kde sa tie testy dejú. Takže legislatíva e, existuje, je v poriadku, len tá implementácia nie je taká, aká by mala byť. Takže moja otázka na EMA EMA a komisiu, čo už spravili, čo ešte spravia a kde ich môžeme my podporiť je to už v poriadku, sme už spokojní. O toto mi prosím nehovorte, to by ma neuspokojilo, pretože informácie, ktoré sa mi dostali, hovoria o niečom úplne inom. A ďakujem pekne, máme tu dnes VDR, štáb Rád by som poprosil ešte raz tých, ktorí tu nechcú byť počas rozpravy, aby e, sálu v tichosti opustili. A teraz dávam 5 minút komisii na prezentáciu, tak aby sa dostala k slovu ešte aj Ema a poslanci. Takže máte slovo. Ich hoffe, die technischen... Dúfam, že technické ťažkosti sa už podarilo odstrániť. V mene komisie tu dnes máme zástupcu, ktorý bude iste kompetentný. Nech sa páči, pán Soho. Thank you, Mr. Chairman. Uh, well, uh, first of all, uh... Ďakujem. Ďakujeme pánovi Lízemu za pozvanie a za dodanie tohto bodu na program. E, som tu nováčikom v tomto vašom výbore a je v tejto oblasti, tak uh, prosím vás o zhovievavosť. Čo presne znamená klinický test. Ide o test, ktorý má isté osobitosti. Na základe toho sa potom môže povoliť liek alebo nie. Klinické testy nie sú spojené s vysokým rizikom, e, sú prospešné pre spoločnosť, pre e, náš systém a aj pre pacienta za istých okolností, teda pre e, ten subjekt, ktorý sa podrobuje takémuto testu. Subjektmi sú konkrétnych eh, prípadoch liečiv. Eh, tí pacienti, ktorí, u ktorých by liečba daným liekom mala význam z hľadiska zlepšenia zdravotného stavu. Eh, v Európskej únii dochádza k znižovaniu množstva klinických testov. Za posledné 4 roky sme prišli o zhruba 15 klinických testov, o ktoré sa požiadalo v EÚ a predbežné údaje na rok 2011 naznačujú, že dokonca dôjde ešte k výraznejšiemu poklesu rok 2001 a eh, smernica z tohto roka o klinických testoch eh, je zrejme najkritizovanejšou legislatívnou úpravou v tejto politike eh, zdravotnej starostlivosti EÚ. Často sa označuje za jeden z dôvodov, kvôli čomu dochádza k tomuto poklesu. Podľa nás to nie je jediný dôvod, ale sú dôkazy, že sa podiela na tomto trende. V v polovici roka 2012 chceme v tomto smere predložiť, preto návrh e, nie je to hlavnou témou e, našej debaty dnes, takže prekročím, e, teraz preskočím detaily našich ďalších krokov a budem sa vyjadrovať skôr k samotnej téme dnešného podujatia. Znamenali sme výrazný pokles v atraktívnosti klinických testov v EÚ. Je potrebné zostať atraktívny. Musíme zabezpečiť, eh, aby naše subjekty boli konkurenceschopné na globálnych trhoch. Eh, Európska únia eh, zatiaľ je iba malým hráčom na tomto poli. Vidíme tu počty pacientov v pivotných štúdiách medzi roky 2005 a 2009 v centralizovaných postupoch v tretich krajinách. Zhruba je situácia taká, že tretina týchto klinických testov prebieha v Európe, tretina v Severnej Amerike a tretina v zvyšku sveta. Ehm, po väčšine je to v zmáhajúcich sa ekonomikách eh, v Ázii. Nejde tu eh, o akýsi eh, priestor, kde by nepanovali žiadne pravidlá, sú stanovené isté postupy, ktoré sa majú dodržiavať Existuje aj súbor medzinárodných usmernení, ktoré sa zaoberajú etickými otázkami, bezpečnostnými aspektmi, najmä deklarácia Helsing, e, taktiež e, súbor opatrení, ktoré sa zaoberajú klinickými princípmi ICA. A taktiež Rada Európy má právne úpravy. Hlavné e, legislatívne úpravy v rámci EÚ sú smernica, ktorá definuje výkon týchto klinických testov a, a ďalej um, kódex, komunitný kódex eh, o liekoch, kde sa uvádzajú lieky, ktoré môžu byť predmetom takýchto testov. Eh, taktiež eh, sú isté pravidla, ktoré sa týkajú týchto testov v tretich krajinách a tieto sa zohľadňujú pri posudzovaní nárokovateľnosti týchto testov v tretich krajinách, ale sú tu isté obmedzenia z hľadiska kompetencií a právnych um, právomocí. Čo sa týka regulácií, v prípade týchto klinických testov v tretich krajinách. Eh, komunitárny kódex eh, o liekoch hovorí, že údaje, ktoré pochádzajú z EU v tomto smere, sa musia držať eh, smernice v tomto smere a taktiež údaje, ktoré pochádzajú z mimo EÚ, musia splňať príslušné normy. Takže ak existujú príslušné normy, tak ako povedal pán Líze, nedomnievame sa, že by sme zoperatívnili celý systém iba zmenou legislatívy. Ide tu skôr o dodržiavanie platnej legislatívy. Nechceme, aby sa smernica o klinických testoch stala reštriktívnejšou, tak aby ešte viac klinických testov potom prebiehalo mimo EÚ. Chceme zlepšiť e, svetové zosúladenie legislatívy v tomto smere, lepšiu spoluprácu, vytvorenie kapacít. A celé to samozrejme stojí a padá na zdrojoch. Ďalej. Inšpekcie a transparentnosť sú tiež kľúčové. Na záver, veľmi stručne, e, prebieha globalizácia v klinickom výskume. Je to fakt, nemusí to byť však negatívny fakt. Ide o predovšetkým dodržiavanie platných pravidiel, ktoré sú stanovené. Ďakujeme pekne, pán Soro. Myslím, že vaše prvé vystúpenie v obore Envy sa vydarilo. Ďakujeme pekne a teraz dostáva slovo zástupca Európskej agentúry pre liečovanie. Nech sa páči, pán Sweeney. Máte slovo. Ak by sa dalo, bolo by vhodné, keby ste sa tak ešte s nami do 5 minút, aby bol priestor na diskusiu. Ďakujem. Ďakujeme doktorovi Lízemu za to, že začal tento bod na program a taktiež za to, že máme priestor vystúpiť v tejto prezentácii. EMA pozorne sleduje pôvod pacientov, ktoré, sú, e, ktoré sa podrobujú týmto pivotným testom. Ako to už zaznelo, ide zhruba o tretinu týchto testov, ktoré prebiehajú v Európe, e, zhruba rovnaké číslo platí pre Severnú Ameriku a potom zvyšok sveta si delí tú zvyšnú tretinu. Rád by som zvoraznil, že tieto testy sa e, týkajú troch štvrtin milióna pacientov v zhruba v 90 krajinách. E, niektorí tieto pacienti sa podľahajú viacerým, e, sa podrobujú viacerým testom, e, teda prebie, tieto testy prebiehajú na zhruba tisícoch operatívnych miest vo svete. Na požiadavku našej agentúry sa vykonalo 340 kontrol. Tieto kontroly boli vykonané inšpektormi členských štátov. My nemáme vlastných inšpektorov, ktorí by mali takéto kompetencie a taktiež tieto inšpektory vykonávajú predovšetkým inšpekcie v Európe. Musíme si totiž sledovať dodržovanie pravidel u nás predovšetkým. Na tomto grafe, aj keď nie je veľmi čitateľný, vidíte e, počty klinických testov, e, ktoré podliehajú autorizácii v krajinách mimo EÚ, v Severnej Amerike, vidíme, že tu prevažujú e, isté krajiny v jednotlivých regiónoch a taktiež graf, ktorý už ukázal pán Soro, aj tu sa ukazuje, že po USA a Kanade nasleduje Rusko, Brazília, Južná Afrika, Argentína, Mexiko a tak ďalej. Sú to krajiny, o ktorých by sa očakávalo, že sa budú venovať aj tomuto zmahajúcemu sa odvetviu. Napríklad, čo sa týka Indie a Číny, e, tam e, sú zrejme tie údaje už neaktuálne, pretože tam tie počty výrazne narastajú. E, čo sa týka e, počtu e, previerok inšpekcií medzi rokmi 2000-2010 eh, došlo k výraznému nárastu. Očakávame podobný trend aj eh, za minulý rok. Eh, čo sa týka poveru medzi Európou a USA, najmä v roku 2007, keď došlo k implementácii politiky a politických úprav v oblasti inšpekcií, došlo potom k výraznému nárastu týchto kontrol. To platí pre všetky kontinenty. Tak, aby sme viac operatívnili koncept ekvivalentnosti štandardov a pravidel, ktoré platia v EU a v tretich krajinách. Vypracovali sme teda dokument o klinických testoch. Taktiež sme vykonali dosť rozsiahle verejné pripomienkovanie, do ktorých sa zapojili sponzory, pacienti, etické výbory, poskytovateľe zdravotnej starostlivosti. Samotný dokument sa venuje štyrom oblastiam medzinárodnej spolupráci, ďalej praktickým úpravám etických noriem v praktickom kontexte, ďalej kroky, ktoré sa musia prijať pred samotným začiatkom testov. Je lepšie e, upozorniť to vopred a nie až potom kritizovať. A taktiež je potrebné e, sledovať e, dodržiavanie platných pravidiel. Do toho sa zapájajú výbory v členských štátoch, a taktiež združenia pacientov a a taktiež e, zariadenia, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. E, tie hlavné body sa týkajú nasledovných oblastí. Nie sú potrebné nové e, právne požiadavky. Je potrebné, aby nové etické normy si získali podporu na úrovni MAA, taktiež je potrebné budovať kapacity, poskytovať poradenstvo sponzorom a uchádzačom o tieto testy. Spustili sme viacero krokov na úrovni MAA na to, aby sme sa sústredili na konkrétne druhy týchto testov. Taktiež kladieme otázky e, inšpektorom, ktoré majú, na ktoré sa majú sústredovať pri ich kontrolách. Taktiež chceme skúmať pôvod pacientov, ktorí sa podrobujú týmto testom a taktiež ich e, kontext, ktorého pochádzajú e, Plánujeme medzinárodný seminár na túto tému. Chceme podporovať eh, medzinárodnú spoluprácu. Prebiehajú bilaterálne rokovania a sú prijaté aj bilaterálne dohody medzi EU a Čínou, Indiou a Ruskom napríklad, eh, taktiež medzi EU a VHO, aby sme vytvorili akúsi celosvetovú sieť Máme vyškolených inšpektorov z mnohých krajín, existujú etické výbory, ktoré sa zaoberajú týmito krokmi a teraz chceme zverejniť náš záverečný dokument a naďalej revidovať údaje, aby boli viac v súlade s pravidlami, aby sme mali aktuálne informácie, aby sme sa sústraďovali na priebeh eh, kľúčových testov, aby sme potom poskytovali tieto údaje CHMP eh, a, príslušným eh, ďalším relevantným orgánom tak aby sme sa mohli spolahnúť na to, že vo všetkých krajinách budú sa dodržiavať pravidlá, ktoré boli všeobecne prijaté. Ďakujeme pekne, pán Sweeney, za vašu prezentáciu. V mene EMA mám teraz na zozname Anu Rozbach a pani Lindu McEwan a potom na záver ešte Peter Líze. Nech sa páči, na Rozbach. Ďakujeme za to, že ste prišli. A ďakujeme za to, že s nami hovoríte o tejto veľmi dôležitej téme. Ak dovolíte niekoľko otázok, Aké konkrétne kroky plánujete prijať na to, aby etické usmernenia neboli porušované v budúcnosti? A ešte by ma zaujímalo, v čom bol problém doposiaľ, pretože nie je potrebná nová legislatíva, tvrdíte. Ako teda môžeme využiť už existujúci rámec a kde presne došlo k problémom a k nedostatkom v minulosti. Ďalej by ma zaujímalo, či máte prehľad o tom, ktoré podniky a jednotlivci sú za týmito testami. E, je to mnoho takýchto subjektov, alebo iba málo? Mm, a koľko z týchto subjektov je európskych podnikov? A napokon by ma zaujímalo, aké sankcie, ak vôbec nejaké, ste prijali voči tým subjektom, ktoré nedodržovali pravidlá, ktoré platia pre klinické testy. Ďakujeme pekne. Teraz Linda megavan. privalilo sa na nás mnoho informácií za posledných niekoľko minút a veľmi ťažko e, sa absorbujú všetky. E, netvárame sa, že e, sú to závažné obvinenia ktoré sa vzťahujú na nedržovanie pravidel oblasti klinických eh, testov. Ehm, tieto obvinenia tu sú. Boli sme svedkami aj takýchto informácií v tlači. EMA ehm, mala za úlohu autorizovať isté lieky, eh, avšak eh, to zvedovíme, že testy neprebehli celkom v s pravidlami. Čo presne robíte v takýchto prípadoch? Čo sa týka databázy klinických testov, E, minulý rok sa nám pod, konečne podarilo spustiť túto databázu. Tam e, sa jasne ukazuje, aké testy prebiehajú, ale mohli by ste upresniť, e, čo sa tam presne ukazuje. Ak sa nemýlim, sú to iba testy v EÚ. Ukazujú sa tam aj testy, ktoré prebiehajú mimo EÚ. Plánuje sa to do budúcna, pretože ak sa nemýlim, uvádzajú sa tam iba testy, ktoré sa vzťahujú na pediatrickú medicínu. Napríklad v USA ich databáza ukazuje aj výsledky testov pretože e, obaja ste tvrdili, že nie je potrebné zavádzať zmeny v legislatíve, ktoré sa, ktorá sa týka klinických testov, ale ak sa nemýlim, e, trochu zaostávame na, za transparentnosťou, ktorú vidíme v USA. Chcem sa opýtať, prečo tomu tak je a možno by bolo vhodné zamyslieť sa nad tým, ako to napraviť. Ďakujeme pekne. Peter Líze, prosím stručne. Naozaj len veľmi stručne. Ja Ehm, si myslím, že nie je potrebné sprísňovať legislatívu v EÚ. Je potrebné, aby ak dochádza k schvaľovaniu liečiv v EÚ, aby sa splňali pravidlá aj na území mimo EÚ pri ich e, testovaní. Chcem sa opýtať, či EMA neschválila konkrétny liek, pretože došlo k porušeniu tohto pravidla veľetnosti a či by nebolo nevyhnutné jasne stanoviť, e, ako sa bude postupovať. Aj mňa by zaujímalo, ako vníma komisia správy z denníka The Independent. E, v Štrasburgu sa uskutočnili viaceré stretnutia. Pán Sweeney sa ich zúčastnil, vypočul si prejav profesora Esaniho z Indie. Bol tam taktiež spolupracovník pána Sora. A mňa by zaujímalo, čo presne urobili komisia aj EMA od tohto podujatia. Zazneli tam veľmi závažné obvinenia, boli tam konkrétne čísla, údajne v Indii zomreli e, istí pacienti jasne sa dokázalo, že sa nedržali pravidlá a aké teda dôsledky ste vyvodili z týchto správ. Ďakujeme pekne. Najskôr by som dal slovo pánovi Sorovi a potom pánovi Swinimu. Nech sa páči, pán Soro, máte slovo. <clears throat> Okay, very briefly. Uh, I did not exactly say the new legislation is not necessary. It would be ja som e, nepovedal presne, že nie je potrebná nová legislatíva. My e, práve teraz revidujeme, či, alebo, či bude alebo nebude potrebná. E, ja som len povedal, že stanovenie podmienok na sprísnenie klinických testov nie je vhodným postupom, aspoň teda nie v Európe. Tým by sme totiž to ovplyvnili tie kritérie, ktoré sa stiahujú aj na klinické testy mimo EÚ. Podľa mňa to nie je schodná cesta. Podľa mňa vhodným spôsobom by bolo transparentní tieto testy a potom pravidla ekvivalentnosti by sme sa mali presvedčiť, aké testy prebiehajú, kde, za akých okolností. Čo sa týka požiadavok o povolenie liekov, ktoré vychádzajú z klinických testov mimo EÚ, to by sme mali prehľad teda o tom, ako prebiehali tieto testy to je vlastne to, čo som chcel povedať vo svojej prezentácii. Čo sa týka sankcií, myslím, že to by som nechal e, Fergusovi svinimu, Ak je požiadavka o schválenie lieku, ktorý e, bol predmetom takého testu, kde neboli dodržené pravidlá, tam mm, samozrejme sú na mieste sankcie, ale to nie je e, záber Európskej komisie rozhodovať o tom. Ďakujeme pekne, pán Soro. A teraz mene EMA, pán Sweeney. Ďakujem za všetky otázky. O čo sa týka otázky právneho rámca, EMA sa snaží pohybovať v rámci súčasne platného e, právneho rámca, pretože ak by sme sa pustili e, cestou vytvárania nových právnych e, úprav. Zrejme by to bol veľmi dlhavý proces a stratili by sme napríklad vlastne transparentnosti, na to sa chceme sústrediť. Okrem toho otázka zdrojov je veľmi dôležitá, je taktiež e, v súvislosti s kontrolami je potrebné sledovať dodržovanie pravidel v Európe, ale aj mimo EÚ. A taktiež e, potom tie štúdie, ktoré sa nám predkladajú, ja som to vo svojej štúdii spomenul, eh, že eh, množstvo eh, týchto miest, na ktorých sa vykonávajú testy, je skutočne obrovské. Nie je možné pokryť všetky tieto ehm, testovacie miesta kontrolami. Snažíme sa preto ehm, motivovať tieto testovacie ehm, subjekty, aby sa snažili z vlastnej iniciatívy zvýšiť mieru dodržovania pravidel, pretože tým sa zvýši transparentnosť celého ich pôsobenia. Čo sa týka podnikov, ktoré sa zaoberajú týmito testami, e, vieme, o koho ide, vidíme e, názov daného subjektu a taktiež vidíme výsledky. Tieto informácie sú e, k dispozícii našim pracovníkom. Dalo by sa povedať, že vykonávanie týchto klinických testov mimo EÚ a v Severnej Ameriky je čoraz častejšie Takmer všetky lieky sú predmetom medzinárodných klinických testov. Firmy sa e, snažia pokryť e, trhy na celom svete a snažia sa vykonávať tieto testy na celom svete tak, aby oslovili pacientov do také miery, ako si želajú. Sankcie sú v našom prípade obmedzené, pretože testy mimo EÚ nesiahajú pod dohľadné právomoci ani EMA, ani inštitúcií EÚ, teda sankcie, ktoré máme, spočívajú v odmietnutí vstupu na naše trhy. To je dosť e, ostrý nástroj. Niekedy e, musíme využiť aj takýto radikálny nástroj, ale niekedy e, nepovolí majdaný liek ani pre EÚ, ani pre tretie krajiny, pretože mnohé z týchto subjektov sa spoliehajú na naše odobrenie. Transparentnosť je pre nás kľúčová, preto sa snažíme zlepšiť mm, informovanosť, snažíme sa presne získať prehľad o tom, kde prebehli tieto testy, e, odkiaľ pochádzali pacienti, ktorí sa im podrobili, taktiež e, kde boli ich e, problémové oblasti. A Taktiež sa snažíme o to, aby mali dostatočnú mieru ochrany títo pacienti, ktorí sa potrebujú testom. A vďaka tomu potom eh, nemusíme um, zavádzať uh, príliš mnoho zákazov uh, bez toho, aby boli odôvodnené. Isté, že ak sú náznaky, uh, že je potrebné odmietnúť uh, povolenie na trhy EÚ a ak sú pádne údaje, eh, tak pristúpime k tomuto opatreniu, čo sa týka avšak eh, eh, celkovo nedodržiavania týchto pravidel nie je to nejako zemepisne um, príslušné, ak dochádza k porušovaniu pravidiel, je to v rovnakej miere aj v Európe, aj v USA, aj v zvyšku sveta. Čo sa týka aktuálne prebiehajúcich testov, ktoré prebiehajú v rozvojových krajinách, eh, tie prebiehajú um, za dosť veľkého úsilia dodržiavať eh, platné pravidlá a došlo k eh, zvýšeniu, k výraznému zvýšeniu vykonávania týchto klinických testov v tretich krajinách, v rozvojových krajinách. Je potrebné preto sledovať veľmi pozorne dodržiavanie pravidiel. Musíme využívať všetky páky, ktoré máme k dispozícii musíme byť obozretní, aj keď sme nezaznamenali závažné porušovanie pravidiel. Dalo by sa predsa predpokladať, že mnoho nových hráčov vstupuje do hry a je tu veľký tlak na mladé, ešte neuverené regulačné systémy. Tu môže dôjsť v budúcnosti k istým ťažkostiam uvedomujeme si e, závažnosť e, spomenutých správ. My sme zaznamenali viacero prípadov, kde firmy vykonávali testy výrobkov, ktoré sa potom dostávali na trhy v Európe, e, respektíve dostávali sa na trhy bez udeleného povolenia a aspoň teda nebolo požiadané e, na pôde EMAU takéto povolenie na vstup na trhy EÚ. Musíme teda e, byť veľmi opatrní, musíme udržiavať dostatočnú mieru kontrol a taktiež zabezpečiť dostatočnú mieru transparentnosti. Čo sa týka databázy, tu e, spolupracujeme s príslušným rámcom a náš register vychádza z databázy relevantne platnej a taktiež sa opierame o um, plán, ktorý e, súvisí s pediatrickými lekárskymi údajmi, ale nie sú tam len e, testy, ktoré sa vzťahujú na pediatrické liečiva, sú to aj liečiva, ktoré sa um, zameriavajú na dospelých pacientov. Tento rok plánujeme implementovať software, ktorý sa bude zameriavať práve na tieto konkrétne druhy klinických testov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Soro v mene komisie, aj vám, pán Sviny v mene EMA. Myslím, že eh, to bola veľmi dôležitá prezentácia. Ospravedlňujem sa za to, že eh, bolo tak málo času na takúto významnú tému. Myslím, že naďalej sa budeme tejto téme venovať Nebudeme spúšťať zači klinické testy v krajinách s nízkymi príjmami. Predovšetkým stoja za našu pozornosť. Želám vám veľa úspechov. Venujte sa naďalej týmto témam a želám vám všetkým dobrú chuť. O, uvidíme sa o 15. hodine. Potom nastupuje bod 18 a ďalšie body.